Je vous, je vous propose que nous commencions euh, tout de suite notre, euh, notre réunion. Dovolte mi, aby som zahájila naše zasadnutie, presnejšie povedané vypočutie. Ide o sociálne začlenenie žien ktoré prináležia etnickým e, menšinám. Dovolte mi, aby som vás e, všetkých čo najsrdečnejšie pozdravila. Najprv by som sa chcela poďakovať u našej spravodajkyni e, pani Parvanovovej, ktorá je, ako som už povedala, spravodajkyňou Rada by som ale privítala rovnako aj expertov a expertky, ktoré nám e, budú tiež referovať o svojich skúsenostiach a budú odpovedať na naše otázky. Vítam teda ešte raz všetkých, predovšetkým pani Grajnerovú, predsedkyňu Európskej siete pre e, migrantov, ďalej by som eh, po, eh, pozdravila pani Izabelu Migranti, ktorá, má, ktorá eh, sa zasadzuje predovšetkým za práva Rómov. To, to je teda obsahová náplň našej, nášho prvého diskusného kola. Potom Vítam eh, pána Futakesa k téme praktické opatrenia k integrácii. Tu máme pani Pamela Jensen z Danského eh, strediska pre eh, rodovú rovnosť a pána Ejupa, predsedu výboru na ochranu pred diskrimináciou z Bulharska. en dernière... Euh, Nakoniec tu máme dnes do poludnia ešte pani Bachovú z Európskej lobby žien z Belgicka, ktorá nám predniesie niekoľko návrhov. Takže všetkým prednášajúcim ďakujem. A dovolte mi teraz, aby som slovo dala pani Parvanovej. Bude nás musieť na chvíľu opustiť, pretože bude hlasovať vo výbore pre životné prostredie. Dávam jej teraz slovo, nech sa... Thank you, uh, Mrs. Maureen uh, Chartier, dear colleague. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Uh, Naozaj sa teším, že tu dnes môžem byť s vami a venovať sa veľmi dôležitej problematike a to sociálnemu začleneniu žien z etnických menšín. V prvom rade chcem povedať to, že náš výbor, výbor FAM Európskeho parlamentu, sa toto tému veľmi pozorne zaoberá. Po tomto vypočutí vypracujeme správu, ktorá sa bude touto otázkou naozaj dohlbky zaoberať. Niekoľkokrát sme už diskutovali o rozdieloch medzi ženami, ktoré sú medzi ženami, ktoré e, sú súčasťou e, menšín, ktoré sú rešpektované a tými, ktoré sú súčasťou iných národnostných menšín. Takže tomuto sa chceme venovať. Uvidíme, Uvidíme, či je tu nejaká diskriminácia, či e, tieto ženy, e, ktoré pochádzajú z menšín alebo z e, pristahovaleckých kruhov, či sú nejakým spôsobom diskriminované alebo nie. Takže takúto správu pripravíme poslanci, ktorí sú členmi nášho výboru, naozaj sa snažia vytvoriť politický aj právny rámec pre túto otázku. Vzhľadom na to, že žijeme v multikulturálnej spoločnosti, máme tu mnoho etnických, kultúrnych, náboženských menšín a preto je dôležité zaoberať sa ich integráciou do Európskej únie tak aby byť ženou, členkou menšinovej skupiny nebolo handicapom demokratickej spoločnosti, ale aby to Eh, bola zohľadnená, aby tu bola zohľadnená hospodárska aj sociálna úloha takýchto žien. Takže ide hlavne o sociálne politiky v súvislosti s týmito ženami Musíme teda zdôrazniť to, čo funguje, kde sú problémy a hľadať riešenia na tieto problémy. Sú tu tri veci, ktoré sú podľa mňa kľúčové. Poprvé integračná politika, po druhé úloha žien v menšinách a po tretie politika rodovej rovnosti. Tak aby sme dosiahli politickú integráciu, aby sme dokázali reagovať na tie rôzne potreby, požiadavky, ktoré sú často v konflikte, musíme tieto požiadavky, tieto potreby najskôr identifikovať a musíme sa snažiť ich zosúľadiť tak, aby ženy z etnických menšín sa mohli zapojiť do spoločnosti. Dôležité je samozrejme, aby e, ich etnické skupiny, aby v nich bola zachovaná kontinuita. Na úrovni EÚ zatiaľ integračná politika sa neuplatňuje, spada do kompetencie členských štátov a preto sa náš výbor takto veľmi snaží. Integračná politika sa však e, stáva čoraz dôležitejšou na európskej úrovni. Sú tu snahy vytvoriť spoločný prístup e, k integrácii v rámci koherentného európskeho rámca. Integrácia sa stáva čoraz dôležitejšou vzhľadom na demografické zmeny v Európskej únii. Ide hlavne o ženy z menšín, o migrantky, ktoré sú cieľovou skupinou integračnej skupiny. Takéto integračné politiky sa zaoberajú odstraňovaním handicapov, bariér. E, je tu snaha vytvoriť e, určitú spolupatričnosť, pocit patričnosti. To znamená, že tam nie sú iba legislatívne um, opatrenia, ale aj dobrovoľné administratívne aktivity. Sú tu však e, aj určité faktory, ktoré bránia sociálnej integrácii žien z menšín porovnaní s väčšinovou skupinou. Po prvé, znalosť jazykov, vzdelanie, po druhé, bývanie, po tretie, zdravotná situácia, po štvrté, e, pracovné miesta, pracovné príležitosti, pracovné podmienky. Preto je potrebné, aby sme sa naďalej snažili, ako na európskej, tak aj na národnej úrovni, tak aby sa do v plnej miere využívali súčasné aj budúce opatrenia na integráciu žien z etnických menšín. Ďakujem pekne za pozornosť. Prepačte, ja som spravodajkyňou k správe, ktorá o chvíľu bude predmetom hlasovania v výbore Envy, takže prepačte, opustím vás na 10 či 15 minút a potom sa vrátim, pretože toto je vec, na ktorú sa momentálne koncentrujem. Ďakujem. Merci, madame Parv- Ďakujem pani Parvanovej. za tento stručný príspevok o rozličných pracovných oblastiach. A teraz by som rada privítala všetky e, kolegyne, ktoré sa e, zasadzujú vo výbore pre práva žien za rodovú e, rovnosť Európskej únii. Pani Eva Svensson sa ospravedňuje, dnes nemôže byť prítomná, ale s veľkou pozornosťou e, sleduje prácu v našom výbore. Teraz nasledujú experti, respektíve expertky. E, dovolte mi, aby som najprv dala slovo pani Grajnerovej, ktorá je predsedníčkou Európskej siete pre ženy, migrantky a pevne verím, že sa jej podarí tiež dodržať čas, ktorý má k dispozícii 10 minút. Nech sa páči. Um, honorable MIPs, ladies and gentlemen, many thanks for this opportunity to... Vážení <clears throat> členovia parlamentu, veľmi pekne vám ďakujem za túto príležitosť, eh, ktorú ste mi dali, pokiaľ ide o vec, ktorá mi naozaj leží veľmi na srdci a síce situáciu európskych eh, migrujúcich žien. Sme sieťou migrujúcich žien. Ide vlastne o ženskú organizáciu na národnej úrovni v jednotlivých eh, členských štátach EÚ. A máme samozrejme pokiaľ ide o našich členov, obrovský rozsah rôznych expertných e, znalostí, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa migrujúcich žien. Naši všetci členovia pracujú na množstve rôznych otázok na národnej úrovni a naozaj sa tešia na to, že budú synchronizovať svoje úsilie, aby sme to mohli preniesť na európsku úroveň. Pokiaľ ide o našu históriu, začali sme v v, rok, v januári 2007 e, išlo o trojdňový workshop v Bruseli. Európska lobby e, pozvala vtedy expertov e, z týchto organizácií migrujúcich žien. A výsledkom tohto prvého zasadnutia bol dokument a publikácia nazvaná Rovnaké práva, rovnaké hlasy migrujúce ženy v Európskej únii. My sme presvedčení, že dopad nadväznosti na migrujúce ženy a je, je, je dopad týchto záležitosť e, identifikovali. Samozrejme, že chceme dosiahnuť veľmi veľa vecí, keď napríklad si e, zoberie e, muž cudzinku, ona v podstate musí dva roky zostávať v danej krajine na to, aby dostala e, povolenie k trvalému pobytu. Aj vtedy samozrejme e, to je nutné, keď e, prichádza k nejakému násiliu v tejto domácnosti. A samozrejme, že vzdelávanie a zamestnanosť je mimoriadne dôležitou vecou. Mnohé migrujúce ženy v podstate sa pýtajú, prečo sa naše kvalifikácie neuznávajú, pretože všetko to úsilie, ktoré sme v domácej krajine vynaložili, v podstate znamená nulu. A preto musíme v rámci politických kampaní sa obracať na zákonodarcov a snažiť sa nejakým spôsobom zlepšiť e, toto postavenie žien. A pokiaľ ide o zamestnanosť, naozaj sme zistili, že mnohé ženy, ktoré e, sa pristahovali, pracujú e, na miestach, ktoré sú veľmi zle platené, vo veľmi zlých podmienkach, sexuálne a produktívne zdravie v podstate nie je dostatočne zabezpečené, nemajú tieto ženy častokrát patričné poistenie a súčasne nemôžu rozhodovať sami o tom, či chcú mať rodinu alebo nechcú. Násilie voči pristahovalkyniam e, častokrát v podstate ide o obchodovanie so ženami, ide o e, rôzne e, záležitosti týkajúce sa domáceho násilia, ide o násilné alebo nanútené manželstva a tak ďalej. Samozrejme, že my by sme chceli, aby e, išlo o celkom jasný postup nadväznosti na právne postavenie e, týchto žien v tej krajine, v ktorej e, majú bydlisko. My si myslíme, že v podstate toto sú veci, o ktorých by sa malo hovoriť, pretože je veľmi veľa žien, ktoré nie sú ani zdokumentované ako pristahovalky, nie sme častokrát viditeľné. V tejto oblasti je veľmi veľa zneužívania, pretože tieto ženy sa, obra- za, nemôžu obracať na políciu a tak ďalej. A preto by odporúčame, aby sa uh, patričným spôsobom zmenila táto situácia a aby sa uznávalo eh, eh, eh, právne postavenie týchto žien. Ide aj o istý pestovanie istej kultúrnej citlivej. Samozrejme, že odporúčame, aby fungovali transparentné postupy, pokiaľ ide o uznávanie vzdelávania Samozrejme, že odporúčame aj prístup k ďalšiemu vzdelávaniu a k rôznym e, odborne zameraným kurzom. Častokrát existujú rôzne jazykové bariére a potrebné je naozaj zvyšovať kvalifikáciu týchto pristahovalkyň, aby niečo potom mohli ďalej v svojom živote dosiahnuť. Pokiaľ ide o opatrenia a Um, odporúčania, pokiaľ ide o vzdelávanie a zamestnanosť. Ide o obmedzenú štátnu podporu zo pokiaľ ide o podnikateľov, mnohé ženy samozrejme vedia, ako isté veci robiť, ale potrebujú istú podporu. Častokrát existujú prekažky v nadväznosti na pracovisko. Zistili sme, že v tejto oblasti existuje veľmi veľa diskriminácie a pristahovalkyne častokrát pracujú na miestach, ktoré sú veľmi zleplatené a nemajú v podstate e, nejakú nádej na nejaký kariérny postup a tak ďalej. A preto v podstate si myslíme, že je veľmi dôležité zmeniť túto situáciu. Pokiaľ ide o sexuálne eh, a reproduktívne práva a práva na eh, ochranu zdravia, eh, snažíme sa organizovať rôzne informačné kampanie a snažíme v podstate sa o to, aby tieto ženy mali zabezpečené isté práva. Pokiaľ ide o sexuálne a reproduktívne práva, zistili sme, že v podstate nie sú dostatočne oboznamované eh, a nemajú dostatok informácií v nadväznosti na ehm, vzdelávanie v oblasti sexuálneho zdravia. Tieto práva v hostiteľ, žien v pristahovalkyni v hostiteľských krajinách by mali byť naozaj rešpektované a je veľmi potrebné, aby sa patričným spôsobom dostávali informácie k týmto ženám. Ženy, keď odídu zo svojej krajiny, prichádzajú so svojou kultúrou, so svojimi tradíciami a so svojím chápaním zdravia. A práve preto v podstate odporúčame, aby sa isté veci zlepšovali, aby e, bol patričný prístup k zdravotnej starostlivosti, aby sa rozšírila vlastne táto oprávnenosť dostávať e, zdravotnú starostlivosť e, v nadväznosti na pristahovalkyne. Pokiaľ ide o násilie voči pristahovalkyniam, tieto pristahovalkyne častokrát sú vystavované násiliu, a mali by sme sa snažiť presadzovať kultúru nulovej e, tolerantnosti voči násiliu. Častokrát je chýba špeciálny spôsob zaobchádzania, citlivý prístup k týmto ženám, ktoré sú vo veľmi špecifických situáciách, vrátanie stigmatizácie a práve preto je potrebné e, poskytovať, e, tak povediať, šité vzdelávanie v nadväznosti na tých, ktorí poskytujú isté služby. Častokrát samozrejme zistujeme, že pokiaľ ide o účasť na verejnom a politickom živote, existuje tu nedostatok informácií v nadväznosti na politický systém hostiteľskej krajiny, na práva žien a tak ďalej. Aj keď čas častokrát tieto ženy veľmi dlho žijú v hostiteľskej krajine, nemajú v podstate právo voliť a pokiaľ ma, nemajú takéto právo, je veľmi ťažké pre tieto pristahovalky nie sa považovať za súčasť spoločnosti. Treba aj rozširovať eh, patričné informácie v hostiteľskej krajine, toto by sme chceli povzbudzovať. A samozrejme, že potrebujeme širšiu účasť a posilňovanie vodcov, ktorí sú vodcami, tak povediať, z, z dola. Samozrejme, že je nedostatočná kapacita, pokiaľ ide o programy v nadväznosti na takéto aktivistky v e, kruhoch e, prísťahov valkyň. Keby skutočne sa na nás pozerali častokrát ako na um, tých, ktoré patričným spôsobom predstavujú istú úlohu, istú rolu, aby sa tá situácia mohla zmeniť. A nakoniec by som chcela povedať toľko, že pokiaľ ide o špecifické potreby pristahovalky, že tie sa od, zrkadľujú vo všetkých politikách v oblasti e, pristahovalectva a integrácie a v stratégiách na národnej úrovni a na úrovni EÚ. Takže vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a naozaj si myslím, že by sme v tejto oblasti, pokiaľ ide o ženy pristahovalkyne, mali spraviť toho ešte veľmi veľa. Veľmi pekne ďakujeme pani Greiner. Za... Ďakujem pani Greinerovej za túto prezentáciu ktorá bola veľmi koncentrovaná a ktorá poukázala na isté problémy, ale aj na cesty, ktoré podľa jej názoru sú e, možné za účelom harmonizácie tejto situácie. Dovolte mi teraz, aby som e, dala slovo e, pani Izabele Malaké, z Európskeho strediska pre práva Rómov v Budapešti od roku 1996 e, pôsobí veľmi aktívne v boji proti diskriminácii. Ďakujeme jej za to, že e, nám podá správu jej svojej skúsenosti. Ďakujem pekne za pozvanie na toto vypočutie. Dovolte mi, aby som na úvod povedala, že ja tu nahrádzam Osalindu Maju, ktorá sa zaoberá témou rodovej rovnosti, je koordinátorkou. Ja som sa zaoberala touto otázkou aj v spolupráci s Inštitútom otvorenej spoločnosti. Prvá vec, ktorú musím konštatovať, je nedostatok údajov. Je tu naozaj mnoho stránok tohto problému ktorému sú ženy vystavené, to hlavnou výzvou je to, že chýbajú agregované údaje. Takže pevne verím, že do budúcna štatistiky, prieskumy, pokiaľ ide o situáciu žien, hlavne rómskych žien, že táto oblasť bude posilnená v rámci zberu údajov podľa rôznych uh, kritérií, že tam bude zaradené aj kritérium e, rodové. Takže dovolte mi, aby som e, sa teda zvenovala e, problematike rómskych žien. Chýbajú síce údaje, ale napriek tomu máme určité poukazy na to, že rómske ženy sú diskriminované dochádza k zneužívaniu vo všetkých oblastiach života. Rovnako ako muži, aj rómske ženy nemajú rovnaké príležitosti prístupu k sociálnym službám, k vzdelávaniu, k zdravotnej starostlivosti, k trhu práce. Nerovnosť tu ešte posilňujú štruktúry, ktoré sú rodovo špecifické a to ako vo väčšinovej spoločnosti, tak aj v rómskych spoločenstvách. Takže rómske ženy sa často nemôžu úplne zúčastňovať. Pokiaľ ide o prístup k zdravotníctvu, rómske ženy vo východnej a strednej Európe majú veľmi zlú zdravotnú situáciu. Nechodia na prehľadky iba v prípade, že sú naozaj veľmi, veľmi choré Často to platí aj e, pre e, deti. Sú tu diskriminačné rôzne prístupy, komplikované byrokratické postupy, často nemajú e, sociálne zabezpečenie, nemajú identifikačné doklady, takže týmto ženám sa často neposkytuje zdravotná starostlivosť, je im odmietaná. Uvediem príklad z Bulharska. Open Society Institute tam v roku 2008 stal vypracovať správu ktorá hovorí o situácii romských žien v Bulharsku. No a z tejto správy vyplýva, že ľudia s vyššou s vyšším vzdelávaním, s vyššími príjmami e, majú často lepšiu zdravotnú starostlivosť. Rómske ženy však väčšinou nemajú zdravotné poistenie. 7,8 takýchto žien v živote nebolo poistených. V Rumunsku e, tiež Open Society e, Institute v roku 2006 vypracoval správu. Ja som na nej osobne pracovala a tam sa poukazuje na to, že samotné rómske ženy považujú zdravotnú starostlivosť za nedostačujúcu. 47% poukázalo na to, že zdravotná starostlivosť je zlá alebo veľmi zlá. Sú tu rôzne e, segregačné praktiky v mnohých krajinách, napríklad v prípade materstva, čo Často v šporodniciach sú tzv. rómske miestnosti, kde sa takéto rómske matky umiestňujú. Tam sú často sanitárne podmienky oveľa horšie, e, je horší prístup k ním, e, sú tam e, menší odborníci a tak ďalej. Je tu napríklad e, situácia z Maďarska z roku 2005. E, Tam naozaj sú osobitné miestnosti pre rómske rodičky. Vraj to nie je diskriminačné, ale je to z e, hygienických dôvodov, pretože mnohé rómske ženy fajčia. My teda máme mnohé poukazy na to, že aj na eh, jednotkách intenzívnej starostlivosti, na pohotovostiach dochádza k diskriminácii Rómov. Často eh, Rómovia vôbec nemajú prístup k špecializovaným zdravotným službám eh, prenatálnej a postnatálnej starostlivosti. Sú tu určité typické choroby pre Rómov Rovnako politiky zdravotníctva, zdravotnej starostlivosti pre Rómov sú pripravované osobitne od hlavných prúdov zdravotných politík. Uh, Takže naozaj nie je možné zrovnoprávniť e, Rómov v prístupe k e, zdravotníckým službám, pretože nemajú poistenie, zdravotné poistenie hlavne v Rumunsku, v Bulharsku a v ďalších krajinách. V niektorých krajinách dochádza k porušovaniu ľudských práv Rómov zo strany e, zdravotníckého personálu. Tieto ženy sú často vystavené e, núteným, v časným alebo príliš skorým um, manželstvám, často sú vystavené násiliu v domácnosti, zneužívaniu a toto sú všetko faktory, ktoré ešte zhoršujú situáciu. Romské ženy sú často predmetom obchodovania s ľuďmi. 80 identifikovaných e, obetí obchodovania sú presne rómske ženy. Tie čísla sú rôzne v závislosti od jednotlivých krajín strednej a východnej Európy. Bohužiaľ neexistujú zatiaľ špecifické programy zamerané na Rómov. Všeobecné um, stratégie boja proti obchodovaniu s ľuďmi e, často nie sú zamierené na Rómov. V Českej republike, v Slovenskej republike sa situácia e, oveľa zhoršila po páde komunizmu. Sú tu nové prípady z roku 2007, či tieto praktiky neustále pretrvávajú v Maďarsku Tiež dochádza k sporadickým prípadom. Naposledy to bolo v roku 2008, roku 2009. Česká vláda polutovala situáciu obetí a maďarská vláda poskytla kompenzáciu jednej z obetí. Slovenská vláda však neprijala žiadne kroky na riešenie tejto situácie. Ani česká, ani slovenská vláda neprijali plán na poskytovanie kompenzácií takýmto osobám. Ehm, je potrebné je teda túto situáciu eh, naliehavo riešiť. 42 respondentiek eh, z rómskej komunity eh, odpovedalo, že je predmetom násilia v rodinách a v komunite. V Maďarsku napríklad romské ženy veľmi zriedka nahlasujú takéto zneužívanie alebo vyhľadajú zdravotnú starostlivosť, pretože často sú uh, sami uh, policiou obviňované. E, romské ženy sa len zriedka obracajú na políciu a len zriedka považujú kroky policie za adekvátne. A ďalším problémom je vzdelávanie. Sú tu veľké prekažky prístupu k vzdelávaniu. Sú to interné aj externé prekažky. České údaje poukazujú na to, že romské ženy sa často ocitajú v segregovaných zariadeniach pre deti, teda žiaci, žiačky. Ďalšie správy poukazujú na to, že u rómskych žien sa analfabetizmus vyskytuje častejšie ako u rómskych mužov. Vidíme, že je tu obrovská prepasť medzi rodmi, eh, pokiaľ ide o vzdelávanie rómskych žien a mužov. A samozrejme sú tu obrovské rozdiely medzi rómskymi ženami a ženami z väčšinovej spoločnosti. A mnohé romské ženy nemajú e, žiadne formálne vzdelanie. tento podiel je 6 krát vyšší ako v prípade žien z väčšinovej spoločnosti. Zamestnanosť. 2007 Slovensko UNDP správa poukazuje na to, že ženy často pracujú na e, kratší pracovný úvezok alebo na kratšie zmluvy, takže sú e, rizikovou skupinou. 4,6 žien e, v produktívnom veku e, bolo zamestnaných v segregovaných e, spoločenstvách. Toto percento bolo ešte nižšie. Čiže menej než 6 žien v produktívnom veku vykonávalo prácu mimo domácnosti. V stručnosti k bývaniu bytovej situácii. Výskum v Bulharsku pokazuje na to, že takmer 50 rómskych domácností eh, žijú v provizorných eh, domoch bez eh, sanitárnych zariadení, bez toalety. 82,6 z domácnosti má e, napojenie na elektrínu a na e, tečúcu vodu. E, Takmer polovica tejto domácnosti je vybavená práčkou, viac než 90 má televíziu. V mnohých členských štátoch orgány nie sú schopné poskytovať alternatívne bývanie pre rómskú komunitu. To samozrejme má ešte väčšie dopady na ženy a na samoživiteľky. Takže tie výzvy, ktorým sú vystavené rómske ženy, sú často odlišné od tých, ktorým čelia e, rómsky muži a ktorým čelia väčšinové, alebo ženy z väčšinovej, e, z väčšinovej spoločnosti. Máme tu chudobu, ten, tá priepasť medzi ženami z väčšinovej spoločnosti a rómskymi ženami je naozaj obrovská vo vzdelávaní, v zdravotníctve, na trhu práce. A bohužiaľ zatiaľ nemáme dostatok iniciatív na politickej úrovni, ktoré by sa snažili zlepšiť situáciu rómskych žien, či už na národnej úrovni alebo na európskej úrovni. Podpora práv žien a integrácie rómskych žien je súčasťou v viacerých stratégií, napríklad Lisabonskej stratégie alebo Pekinskej platformy. V národných plánoch boja proti diskriminácii sa eh, zlepšovanie rómskej situácie často deje prostredníctvom eh, špecifických eh, plánov, ktoré chcú bojovať proti diskriminácii a sociálnej exklúzii. Ale tie stratégie sa však nevenujú špecificky rómskym ženám, preto nedosahujú svoj plný potenciál, pokiaľ ide o nerovnosť a diskrimináciu. Teraz k odporúčaniam. Vlády by sa mali stredržovať svoje záväzky prijaté podľa medzinárodných a európskych zmluv, tak aby rómske ženy mohli e, profitovať zo svojich základných práv. Vlády musia prijať jasné opatrenia proti porušovaniu ľudských práv žien, musia odsúdiť e, e, zločincov a poskytnúť kompenzácie obetiam. Toto všetko musí byť zohľadnené v nasledujúcich budúcich politikách, keďže rómske ženy sú často vystavené viacnásobnej diskriminácii. Legislatíva, ktorá existuje a ktorá bude prijatá, musí byť dodržiavaná a musí sa zaoberať rodovou rovnosťou, musí uh, sa venovať e, tým e, viacúrovňovým prekážkam, e, ktoré majú, ktorým sú vystavené rómske ženy, pokiaľ ide o ich základné práva. Vláda by sa mali snažiť prijať opatrenia na implementácie, implementáciu antidiskriminačného formy segregácie, či už vo vzdelávaní alebo v bývaní je potrebné odstraňovať, je potrebné podporovať rovnosť a integráciu. Vlády by mali zorganizovať na národnej úrovni výpočet vypočutia v národných parlamentoch venovať sa situácii rómskych žien. A ja sa teším, že dnes tu máme vypočutie na pôde Európskeho parlamentu, že sa venujeme aj otázke rómskych žien. Toto zvyší povedomie o problémoch žien o ich situácii a pomôže to iným smerom nasmerovať e, národné debaty, či už na politickej úrovni alebo v širokej verejnosti. Vlády by e, sa mali snažiť podporovať malé a stredné podnikanie e, žien e, z rómskej komunity. Mali by podporovať ženy, ktoré chcú začať podnikať. Tiež by sa však mali venovať aj zlepšeniu zdravotnej starostlivosti pre rómske ženy, tak aby e, v tieto ženy mali adekvátny prístup, aby boli chránené pred akýmkoľvek nekalým správaním, aby mali v prípade porušenia ich práv prístup k právnej pomoci. V úzkej spolupráci s mimovládnymi organizáciami Rómov a s inými aktérmi je potrebné eh, zberať údaje, vyhodnocovať ich a poskytovať štatistiky verejnosti, údaje eh, roztriedené podľa etnickej príslušnosti, podľa rodovej príslušnosti, tak aby sa poukázalo na všetky problémy, ktorým sú vystavené rómske ženy. Chcela by som to ukončiť tým, že chcem povedať, že naozaj je potrebné Eh, zapojiť eh, všetky Rómky do eh, takých procesov, ktoré sa týkajú otázok, ktoré bezprostredne s nimi súvisia. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne. Ďakujem za tento príspevok s vašim pohľadom na vec a štúdiami z rozličných krajín o situácii rómskych žien som e, presvedčená, že na túto tému sa e, predloží, bude predložených mnoho otázok. Teraz by som e, rada ponúkla slovo kolegyňam a kolegom v sále. Marina Jana Kudakis na 5 minút, nech sa páči. A ďakujem už vopred. Takisto ďakujem aj za vaše otázky. Right. Um, <laughs> I, I... Veľmi pekne ďakujem. Ja som si neuvedomila, že máme takýto časový limit. V prvom rade, pokiaľ ide o etnickú menšinu, naozaj sa mi celá tento výraz nepáči. Ja som e, zo Spojeného kráľovstva z Londýna a ako vidíte, ja nevyzerám veľmi britsky, takže by ste ma mohli nazvať etnickou menšinou. Takže hm, skutočne ma to dosť e, uráža, keď ma niekto takto vyčlenuje z komunity a neverím v podstate, že existuje nejaká právna definícia v nadväznosti na to, že čo je vlastne etnická menšina. Ja si myslím, že sme normálni ľudia ako kdokoľvek iný. V Spojenom kráľovstve máme multikulturálnu spoločnosť, to znamená pozostáva táto spoločnosť aj z mnohých menšín. Sme súčasťou samozrejme tejto spoločnosti bez ohľadu na to, že či sme ženy alebo muži. A veľmi dôležité je, keď hovoríme o tomto výraze etnická menšina, ak to teda naozaj musíte používať, musíme si uvedomiť, že v podstate existuje vzájomný rešpekt v nadväznosti na tieto menšinové komunity a hostiteľskou komunitou. Samozrejme, že sa snažíme zvyšovať tolerantnosť voči sebe navzájom, takže ide o otázku rešpektu, tovania, um, pochopenia a akceptácie. Hovorili ste o rómskych ženách je to veľmi dôležité a zaujímavé, pretože môžem vám povedať, že o tom dosť veľa viem. Mala som taký dojem, že v Spojenom kráľovstve ich nazývame cestujúci. A pokiaľ ide o Romany, ten výraz, ktorý ste použili, to je národnosť. Takže v Spojenom kráľovstve my ich nazývame nomádi. Sú to veľmi distingovaní ľudia, ktorí majú, tak povediať, veľmi voľného ducha, majú samozrejme zdravotné problémy a tak ďalej, pretože ak to porovnávame s tým v podstate, čo spoločnosť po, po, uznáva za normu, ale keď e, berieme do úvahy ich e, zvyky a <clears throat> musíme jednoducho e, rešpektovať to, čo nám ponúkajú. Takže samozrejme, že tam odzneli isté pripomienky k tomu v nadväznosti nielen na ženy, ale aj na mužov. Hovorili ste o zdravotných potrebách a sú pravdepodobne trošku odlišné od potrieb tých ľudí, ktorí sú, tak povediať, trošku viac tradiční. Ja si pamätám, že moja stará mama napríklad mala veľmi veľa rôznych eh, eh, medicín, ktoré sa opierali v podstate rôzne bylinky a tak ďalej. Ale samozrejme, že existuje istá zraniteľnosť a to samozrejme si musíme uvedomovať potrebujú e, extra podporu, aby sa stali súčasťou integrácie, ale takisto si sa snažia zachovať si svoju kultúru, svoju unikátnosť. Nech sú z ktorejkoľvek skupiny Rómov. Takže je potrebné samozrejme jednoducho na týchto veciach pracovať a ponúknuť im istú podporu. Veľmi pekne ďakujeme. Pani Jana Kudakis. Teraz by som chcela dať e, slovo Cornelii Ernst, ktorá bude hovoriť za spojenú ľavicu, európsku ľavicu. Ďakujem. Chcela by som povedať pár slov o situácii v Nemecku. Máme tam niekoľko e, kategórií etnických menšín. Niektoré menšiny žijú už celé e, staročia u nás. Sú to Srbi a Frízi. Ďalší prišli E, do Nemecka od založenia Nemecka. E, patria medzi neuznané etnické menšiny, aj keď ich podiel je veľmi e, vysoký, ale nie sú na rovnakom stupni ako Nemci. 7 až 8 8 miliónov týchto migrantov žije u nás. Mnohí prišli začiatkom 60. rokov ako gastarbajteri tvoj e, miliontý gastarbeiter bol la juhoslovanka. E, privítal, bola e, oficiálne privítaná a bol jej darovaný televízor. O rok na to však sa s podobnými praktikami prestalo. Medzičasom máme už druhú generáciu gastarbajterov. E, mnohí gastarbajteri priniesli zo sebou svoje rodiny, svoje manželky a svoje deti, či už z Jugoslavia alebo Turecka. V 80. rokoch prišli e, mnohí utečenci e, do Nemecka z krizových oblastí, z afrických a z azijských štátov, z Iránu, z Afganistánu, mnohí kurdovia takisto prišli z Turecka potom tu máme neskorých vysídlencov z východoevropských štátov, e, židovských e, e, migrantov, ktorí môžu žiť u nás za určitých podmienok a dostávajú určité práva. Podľa toho, aký status pobytu daní ľudia majú, títo ľudia majú určité práva a tomu zodpovedá aj ich sociálna integrácia úplne e, inú situáciu majú ženy a e, deti týchto e, pristahovalcov. Veľmi často tu dochádza k tzv. dvojnásobnej diskriminácii, predovšetkým u žien. V Nemecku sú pristahovalci raz je ich počet raz tak vysoký, pokiaľ ide o nezamestnanosť ako u domáceho obyvateľstva pokiaľ nejaké zamestnanie nájdu, e, tak je to len v oblasti, kde veľmi e, málo e, zarábajú. Mnohé ženy žijú v patriarchálnych podmienkach, kde sú viazané na domácnosť. Mnohokrát sa tu hovorí o kultúrnej tradícii. Migranti žijú, migrantky žijú veľmi často v uzavretých spoločenstvách, veľmi e, často dochádza k núteným manželstvám. V, med, v rozhovore s tureckými ženami sa jedna vyjadrila v tom e, zmysle, že E, má pocit, že v Nemecku má o mnoho menej práv, ako e, by mala v Turecku. Migrantky v Nemecku majú o mnoho e, dlhšiu cestu k zrovnoprávneniu ako nemecké ženy. Mladá generácia má zvyčajne dve alternatívy. Jedna alternatíva je zvyčajne v, tá, že sa uberajú vlastnou cestou, ale vystavujú sa E, konfliktom v rodine alebo e, sa prispôsobia e, pomerom v rodine. Pristupujú k tomu ešte mnohé ďalšie problémy. Ženy sú veľmi často vystavené sexuálnemu násiliu. Nie je to však etnický problém. Opakujem, nie je to etnický problém, ale problém úloh a postavenia žien a mužov v spoločnosti. V zahraničí však je táto situácia pre týchto ľudí o mnoho horšia. Mnohí e, majú problémy aj v jazykovej oblasti a tým pádom nemajú danú kvalifikáciu, aby mohli vykonávať určité povolanie. Takže e, veľmi často to vedie k tomu, že nemajú žiadnu kvalifikáciu. E, je potrebné teda aby získali lepšiu kvalifikáciu a tým pádom lepšie platené miesta. Mnohé ženy zostávajú, tak povediac, E, prakticky e, doma a sú odkázaní na sociálnu e, podporu. Preto je potrebná vyššia solidarita s týmito ženami, ktoré nemajú patričné zastúpenie v tejto spoločnosti. Sme však ešte len na začiatku tohoto procesu, predovšetkým pokiaľ ide o migrantky. Ďakujem. Ďakujem. Čo sa, ďakujem za túto prezentáciu situácie v, Nemecka, v Nemecku. A teraz by som poprosila eh, pána Konstantína Fotakisa, zástupcu komisie, aby sa ujal slova. Uh... Veľmi pekne vám ďakujem za slovo. Ja som vlastne poradcom generálneho riaditeľa pre zamestnanú sociálne záležitosti a otázky pristahovalectva. A ja si naozaj myslím, že pre mňa je toto veľmi dobrou príležitosťou vypočuť si tých ľudí, ktorí majú každodenné skúsenosti s týmito záležitosťami. Takže som vďačný rečníkom. Chcel by som začať otázkou eh, v nadväznosti na túto dnešnú rozpravu, ktorá sa týka ďaleko rozsiahlejšej záležitosti a síce sociálnej kohézie, sociálnej kohézie v našich spoločnostiach, pretože sme videli, že za posledných 15 rokov sme um, zažili podstatné prílevy týchto pristahovalcov do Európy. A toto je trend, ktorý jednoducho bude uh, pokračovať, pretože to je proste faktor pri, priťahovania a, a odsúvania. Takže keď vstúpite do škôl v Európe, tak vlastne uvidíte okamžite, že aká bude uh, Ehm, vlastne situácia, pokiaľ ide o, o túto kultúrnu dimenziu. A ak naša spoločnosť nebude schopná si dať rady s touto novou štruktúrou obyvateľstva, tak potom v podstate táto otázka e, kohézie, súdržnosti je mimoriadne dôležitá. Pretože samozrejme, že sa snažíme o rovnaké e, príležitosti, rovnaké práva, ale ide tam vlastne aj o otázku prežitia našich spoločností. A chcel by som povedať, že keď hovoríme o etnických menšinách, o Rómoch a iných a o pristahovalcoch, dve otázky a sú to vlastne veľmi um, podobné aspekty, ale sú to súčasne aj veci, ktoré sú podstatne odlišné. A pokiaľ ide o prezentáciu, ktorá tu odznela zo strany pani uh, Michala ľahké, e, že to nám naozaj dalo veľmi, poskytlo nám to naozaj patričný obraz o situácii v rómskej komunite. A naše prieskumy naozaj um, poukazujú na to, že aj ak sú diskriminovaní títo ľudia, že vlastne nejaké akčné kroky jednoducho nepodnikajú. Buď si myslia, že je to zbytočné, alebo nevedia jednoducho kam a na koho sa majú obrátiť. Takže ja si naozaj myslím, že ak máme skutočne nejakú politiku začať presadzovať, tak by to nemalo byť len presadzovanie ich práv, ale mali by sme týmto ľuďom umožniť aj to, aby istým spôsobom e, sa dostali patričnú právomoc, aby vlastne boli schopní si presadzovať sami tieto práva. Ja by som povedal, že táto dimenzia rodová je mimoriadne dôležitá, pokiaľ ide o pristahovalcov, nie len z toho dôvodu, že sme zažili tento jav zmien, pokiaľ ide o zloženie týchto um, migrantských prílevov, ale takisto aj z toho dôvodu, že sa zmenil prístup um, týchto pristahovalcov, respektíve kýň. ale na druhej strane sa samozrejme zmenili veci, aj pokiaľ ide o ekonomiku. E, z priemyselného typu produkcie sa meníme na um, v podstate uh, priemysel služieb a práve preto máme viac záujem o tieto ženské uh, práce. Tento servisný sektor je naozaj ďaleko uh, väčšou príležitosťou zamestnanosti, pre zamestnanosť žien. A práve preto by som povedal v tomto kontexte, že otázka rodová je mimoriadne dôležitá, napriek tomu, že migrácia je príležitosťou pre ženy, pretože niekedy ženy práve prostredníctvom takejto migrácie, takéhoto pristahovalectva vlastne majú možnosť utiec z tých svojich vlastných kultúrnych obmedzení, to si dovolujem povedať, a aj z tej hospodárskej situácie, ktorá je vo ich krajine, pretože častokrát prichádzajú z krajiny, kde je vojna alebo kde je chudoba a tak ďalej. Veľmi veľa prípadov e, poznáme takých, že práve e, týmto ženám sa podarilo vlastne vyťažiť z tohto ľudského potenciálu a naozaj zaujať veľmi prominentné miesto v patričnej spoločnosti, do ktorej sa prisávali. Ale väčšina týchto žien sa nachádza v takej situácii, ktorá je charakterizovaná veľmi e, prácou, respektíve pracovnými príležitostiami veľmi nízkej kvality a ako náhle sa dostanú do tejto oblasti, tak sú vlastne chytené do pasce a, a do takejto situácie. A ďalší prvok, ktorý by som chcel počiarknúť, je diverzita, rozmanitosť týchto žien, ktoré sa pristahujú, pretože tieto prísťahovalky prichádzajú samozrejme prostrednícom týchto rodinných formácií, tak ako to spomínala a pani e, Greiner. častokrát samozrejme nemajú práva, nemajú práva pracovať a tak ďalej. A v mnohých prípadoch zohrávajú patričnú rolovú úlohu, rodovú úlohu a to im zabranie v tom, aby vlastne tam prichádzalo k nejakému um, ľudskému rozvoju. A potom tam máme ďalšiu skupinu, veľmi odlišnú skupinu, a to je tá druhá generácia. Uh, tam naozaj ide u týchto žien o istý konflikt v nadväznosti na to, čo vnímajú v škole, v každodennom živote. A potom, keď sa vrátia domov, tak doma sú, čelia úplne inej situácii. Čiže naozaj tam ide o dosť e, jasne profilované otázky. A potom tam máme samozrejme ženy v kontexte žiadateľiek o azyl alebo obetí vojny, kde častokrát samozrejme utiekli a potom sú konfrontované s inými veľmi e, špecifickými otázkami. A takisto by som chcel pridať, že v tomto kontexte tá hospodárska kríza nepomáha, pretože máme zvýšenú nezamestnanosť a keď si to porovnávame v nadväznosti na tie ehm, ženy, ktoré sú tak povediac eh, doma, eh, tam je obrovská priepasť. Je to naozaj šokujúci číselný údaj, mm, ku ktorému sme dospeli a hlavne v podstate, pokiaľ ide o ženy, ktoré sú novoprišelkyne, ktoré... A samozrejme, pokiaľ ide o eh, migrantov, je to veľmi zvláštna situácia, pretože samozrejme, že je tam veľmi veľký rozdiel medzi tými, ktorí nedávno prišli, povedzme, žijú v krajine menej ako 3 roky a medzi tými, ktorí už žijú v tejto krajine dlhšie. A to poukazuje na to, že naša politika nedokáže reagovať dostatočne dobre a nie nie je schopná v podstate zhostiť sa tej úlohy hostiteľskej krajiny, pretože e, Samozrejme, že je tam to ranné obdobie pre týchto migrantov a je veľmi dôležité, pretože tam ide vlastne o istú valorizáciu, pretože častokrát títo pristahovalci sú vlastne chytení do pasce a pracujú na miestach, ktoré e, sa viažu s veľmi nízkym nízkym platom, napriek tomu, že majú e, ďaleko vyššiu kvalifikáciu a nevedia sa z tejto pasce potom dostať. Ale tak, ako som už predtým povedal, e, existuje tu istá výzva, aby sme ponúkli migrantom sociálne práva, ale samozrejme, že je tam ešte jedna ďalšia dôležitá výzva. A toto je do veľkej miery niečo, čo plnia dnes mimovládne organizácie a síce um, po, zvyšovať ich povedomie, poskytovať prístup týmto migrantom k tým organizáciám, ktoré vlastne ich práva obhajujú. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Fotákes, za prehľad, ktorý ste nám sprostredkovali, týkajúci e, sa vízií a situácií e, žien, pristahovalcov. Poskytli ste nám globálny náhľad, aj pokiaľ ide o európsku súdržnosť, samozrejme, že aj my podporujeme tento prístup. Hovorili ste tiež e, o začlenení e, migrantiek a o rozličných skupinách pristahovalcov. Máme v súčasnosti aj e, sociálny problém. Ide o sociálnu súdržnosť, ale tiež aj o e, zohľadnenie pôdnych kultúr. Je dôležité predovšetkým začlenenie tejto skupín do spoločnosti. Záleží to vždy od danej epochy. V súčasnosti, v období krízy, dochádza k veľkým napätiam v tejto oblasti pokiaľ ide o pristahovalcov, predovšetkým e, ženy. Hovorili ste tiež o e, napäťach, ku ktorým dochádza medzi e, školou a situáciou v rodine. Máme tu dočinenia s akýmsi, s akousi távnou nádobou. Veľmi často je ťažké e, vysporiadať sa s takouto situáciou. A teraz mi dovolte, aby som e, poskytla e, príležitosť pánu poslancovi. Možno, že máte ešte otázky k tejto prvej časti príspevkov, takže najprv by som ale otvorila diskusiu. Sú otázky na príspevky, ktoré sme si vypočuli? you have a comment uh, after that. Alors, moi, je voudrais euh, d'abord peut-être euh, poser. Ja sama mám jednu otázku. Možno, že takto získate trochu času, aby ste pouvažovali sami nad otázkami, ktoré chcete položiť. Otázku, e, ktorú mám, otázka, ktorú mám, sa týka e, rómskych žien. Zaoberali ste sa aj s e, gramotnosťou Európ- e, rómskych žien v rozličných e, krajinách e, v Európe. Na to, aby sa ženy mohli integrovať v spoločnosti, musia e, ovládať, musia byť predovšetkým gramotné, to znamená, musia vedieť e, čítať a písať. Ďalšiu otázku by som mala ešte na komisiu. Určite ste nazbierali mnohé skúsenosti, e, ktoré by pre nás mohli byť e, zaujímavé. Veľmi často sa o e, ženách pristahovalkyniach hovorí o, ako o ženách, ktoré nie sú vzdelané alebo majú veľmi nízky stupeň vzdelanosti Zaujímalo by ma, v ktorom e, sektore je však toto nebezpečenstvo e, také e, vysoké, že možno tu padnúť do určitej pasce. Ako možno zvyšiť túto kvalifikáciu? A toto opäť súvisí s témou vzdelávanie a školenie. Sú, prosím vás, ďalšie otázky, pani Bauer? Ďakujem. Aj ja by som rada povedala niečo k vzdelávaniu rómskych žien. Je to veľmi obsiahla téma v krajinách strednej a východnej Európy je situácia veľmi často taká, že e, Rómovia sú, majú veľmi nízke vzdelanie. To platí, myslím si, pre všetky krajiny, ako je Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, je veľmi ťažké povzbudiť e, rómske deti, aby chodili do školy. Zvyčajne e, dostávajú príliš málo podnetov na to, pokiaľ aj sú v škole, aby e, dosahovali dobré výsledky. Práve naopak, máme také skúsenosti, že romské deti, ktoré e, skončili školskú dochádzku s dobrým prospechom, e, nenachádzajú opäť prijatie vo svojom vlastnom okruhu e, rómskych občanov. Z toho teda vyvstáva otázka, či by sme sa mali zamerať na internáty, E, ktoré by e, vychovávali takéto deti. Chcem ešte povedať, že Romovia sú zvyčajne proti takýmto projektom, aby sa budovali školy pre rómske deti. Takže ako riešiť takéto problémy? Akou stratégiou? Ďakujem. Pani Bauer. Pani Thompson, nech sa páči. Uh, Dovolte mi, aby som sa na úvod poďakovala všetkým rečníčkám a rečníkom za zaujímavé prezentácie. Ja si myslím, že táto problematika je veľmi zaujímavá, že je zaujímavé porovnávať tie skupiny pristahovalcov, ktoré prišli už dávnejšie s tými, ktoré prišli nedávno, pretože často sú konfrontované s veľmi odlišnými problémami. Pristahovalci sa väčšinou integrujú v druhej či tretej generácii. Moja stará matka prišla do Dánska z Polska a iste nebola natoľko integrovaná ako ja dnes. Toto je skrátka bežný postup vo všetkých eh, pristahovaleckých kultúrach. Myslím si, že otázka Romov si zaslúži osobitnú pozornosť Áno, samozrejme, že sú tu mnohé problémy, mnohé výzvy, ktoré sú podmienené históriou a tiež to súvisí s počtom rómskej populácie. Ale Rómovia v niektorých krajinách Európy boli dobre integrovaní. Sú tu pozitívne príklady. U nás v Dánsku sme nikdy nemali nejakú veľmi početnú rómskú populáciu my sme pred 200 rokmi Rómov, tak povediac, posunuli z Dánska do Švedska. V Švedsku a vo Fínsku sú rómske skupiny, e, ktoré sa teda boli rómske skupiny, ktoré boli vyčlenované zo spoločnosti, ale potom v 60. rokoch švedská vláda prijala určité opatrenia na ich integráciu a teraz už sú dobre integrovaní. Takže toto je veľmi dôležitá otázka Eh, pomenovať to správnym spôsobom. Bola to integrácia alebo to bola asimilácia? Zachovali si svoju kultúru? Pretože eh, často zachovanie vlastnej kultúry predstavuje určitú prekažku plnej integrácii. Sú tu teda vlastne určité krajiny, kde tá integrácia rabov prebehla dobre, Francúzsko, Španielsko, ale všetko závisí od toho prístupu, od tých opatrení, ktoré sa uplatňujú. Ja sa teším, že nová komisia, nový komisár pre zamestnanosť sa rozhodol, že sa zriadí nový subjekt, ktorý sa bude zaoberať situáciou rómskej menšiny. Dúfam, že teda príde aj s tými toľko potrebnými štatistikami, ktoré ste žiadali. Ďakujem. Ďakujem, pani Thompson. Pokiaľ nie sú žiadne ďalšie otázky, chcela by som odovzdať slovo našim hosťom, rečníkom. Predovšetkým zástupkyni, ktorá hovorila o Rómoch ale nemali by sme sa zamerať iba na Rómov. Ďakujem pekne. Tak e, dovolíte, začnem tými vašimi pripomienkami týkajúcimi sa tých rozdielov medzi rómskymi kočovníkmi. Áno, máte pravdu, že sú tu rôzne skupiny, ktoré sú asociované s Rómami, napríklad kočovníci vo Veľkej Británii, potom Sintiovia v Nemecku a v iných krajinách, Aškali, v Kosove. Ale ide o jednu etnickú skupinu, len si vyberajú sami pre seba rôzne pomenovania. Tiež ste spomínali, že majú rôzne potreby, že majú rôzne tradície, e, podľa toho, či žijú na vidieku alebo v meste. Pokiaľ ide o tých kočovníkov vo Veľkej Británii a v ostatných krajinách, a títo často majú problémy e, s tými e, svojimi tábormi. V oktobri bola publikovaná štúdia o bývaní a ak dovolíte, zacitujem z tejto správy, že veľa kočovníkov žije na neoficiálnych, nelegálnych eh, miestach bez prístupu k službám. Sú to neformálne eh, usadlosti, eh, ktoré boli vystavané bez nejakého povolenia, často sú to opustené pozemky, opustené budovy, takže naozaj vidíte, že sú tu obrovské problémy, nemajú často prístup k povoleniam, by mohli zostať na jednom mieste, preto sa musia presúvať z jedného miesta na druhé. A to samozrejme zhoršuje vzdelanostnú situáciu, zdravotnú situáciu, pokiaľ ide o deti. Áno, máte pravdu, že sú tu rozdiely, pokiaľ ide o Rómov a pokiaľ ide o pristahovalcov, ktorí prúdili do Európy. Hoci um, um, nás nazývajú menšinou alebo zradujú medzi menšiny, je to trošku nešťastné, pretože je nás asi 12 miliónov, takže by sme uh, mohli byť uh, väčšinou. Zrejme vstupom krajín Západného Balkánu sa počet rómskej populácie v Európskej únii ešte zvýši. Áno, hovoríme o rovnosti príležitosti. Musíme hlavne zabezpečiť dodržiavanie základných práv, ktoré sú Rómom často upierané. Je naozaj nepriateľné, že stále hovoríme o ľuďoch, ktorí e, nemajú e, občianské preukazy, nemajú identifikačné dokumenty, často teda nemajú kvôli tomu prístup k službám, k svojim základným právam. A ešte raz sa vrátim tým údajom. Ja som bola požiadaná prísem na poslednú chvíľu, ako som povedala, nahradzam tú jednu kolegyňu, tak e, ja, chvála Bohu, som pracovala na tejto téme takže údaje som zozbierala z rôznych zdrojov, ale bohužiaľ viac údajov nemáme a často z nich jasne nevyplýva, ako to vyzerá v teréne. Takže sú tu rôzne špekulácie, pokiaľ ide o, o situáciu rómskych žien. Takže prvá vec, ktorou sa musíme zaoberať, je získanie informácií. Pokiaľ ide o tie vzdelanostné programy, o gramotnosť, naše centrum takéto programy nerobí, pretože našim mandátom je chrániť e, práva Rómov, zabezpečiť prístup k Rómom k právam. Je tu viacero mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním, poskytujú takéto programy, kurzy, napríklad aj kurzy rómskeho jazyka, pretože jedným z cieľov týchto mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním, je, aby Rómovia mali kontakt so svojou materinskou rečou. Ďalej, nízka vzdelanosť na úroveň rómskej populácie, ale tie ťažkosti s motiváciou rómskych detí, aby chodili vôbec do školy. Tie výzvy podľa mňa majú viacero črt. Jednak e, ide o tie komunity, ale ide aj o väčšinovú spoločnosť. Ja už som predtým uvádzala príklady e, segregácie vo vzdelávaní a ak deti nemajú toto primárne právo prístupu k, ku kvalitnému vzdelávaniu, k vzdelávaniu ako takému, pretože e, segregované vzdelávanie nemá takú úroveň. Tam tá úroveň vzdelávania je veľmi nízka, nekvalifikovaný personál, e, deti tam nechodia, ako som spomínala, ten personál je nekvalifikovaný, takže bez prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu nemôžeme hovoriť vôbec o motivácii pre deti alebo ich rodičov, aby sa zlepšila školská dochádzka. Segregácia je zdokumentovaná v Českej republike napríklad. Európsky súd v Štrásburgu jasne rozhodol, že umiestňovanie detí v školách v Českej republike Eh, rómskych detí, že často ide o špeciálne zariadenia pre eh, deti s postihnutím. Podobná situácia eh, pani Bauer je aj v Maďarsku. V Maďarsku sa vláda snaží poriešiť naozaj mnohé prípady segregovaného vzdelávania. Takže pre mňa prvým krokom by bolo, aby vlády poskytli prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. A samozrejme, mimovládne organizácie sa musia snažiť a aj sa snažia Máme tu zastupcu z Bulharska a v Bulharsku mimovládne organizácie pracujú roky, snažia sa bojovať proti segregácii v školách. Sú to sedemročné programy zamerali na to, aby sa zlepšila školská dochádzka detí. A deti tam chodia ráno, vstávajú aj tu do školy, ale vláda sa zatiaľ neosvojila a netransformovala to na celoštátnu stratégiu. Takže vidíte, že motivácia pre deti a žiakov sa dá dosiahnuť, ak si štát splní svoje úlohy. Takže je potrebná spolupráca. Vaša ďalšia otázka, že Romovia v rámci menšinových skupín, skupín pristahovalcov si zaslúžia osobitnú pozornosť. Hovorilo sa o krajinách, ktoré sa snažili integrovať Rómov. Bola tu uvádzaná švedská vláda. Áno, švedská vláda bola veľmi proaktívna, podporovala práva menšín vo všeobecnosti, žien vo všeobecnosti aj Rómov. Rómsky jazyk je uznaný ako jeden z úradných jazykov vo Švedsku a podporuje sa kultúra a jazyk v školách Švédsku a v Dánsku. Napriek tomu Rómovia sú vystavení diskriminácii, pokiaľ ide o prístup k niektorým základným právam, najmä v oblasti bývania. Rómovia majú zložitejšiu situáciu, pokiaľ ide o nájom, prenájom. Je to taká určitá zdráhavosť väčšinové spoločnosti prenajímať eh, bývanie Rómov. Ale pokiaľ ide o Švédsko, môžem ho uviesť e, ako pozitívny príklad, pokiaľ ide o kompenzácie pre ženy, ktoré boli vystavené násilnému e, násilnej sterilizácii. Zatiaľ v Českej alebo v Slovenskej republike takéto príklady nemáme. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem. máte príležitosť e, zodpovedať otázky v priebehu troch minút. Ja som hovorila za túto sieť migrujúcich žien a naozaj e, sme identifikovali veľmi obla- veľa oblastí, ktoré, na ktorých je potrebné pracovať a pracujeme, tak povediať, smerom z dola nahor. A samozrejme, že aj v Nemecku je veľmi veľa takýchto skupín. My, Afričanky, v Nemecku, my sa stretávame s veľmi veľa, veľkou diskrimináciou. Muži aj ženy zistujú, že v podstate naozaj by tam nemali byť príčiny, prečo by tomu tak bolo. Častokrát e, sa cítime veľmi zraniteľne, e, častokrát e, sme v nezávidenia hodnej situácii, pretože bývanie je problémom a zamestnanie je práca problémom, pretože u nás je to hlavne farba pokožky, ktorá v podstate toto spôsobuje. Aj ak ste pozvaní do tejto krajiny, respektíve aj ak ste druhou, treťou generáciou, je tam proste istý konflikt. Samozrejme, že ten problém tam existuje. Ja ako matka, ja ako konzulka sa snažím v podstate o isté veci, ale je to vždy ako keby vás stiahali z jednej strany na druhú. Snažím sa samozrejme integrovať našu komunitu, ale zase na druhej strane aj túto bielu spoločnosť je potrebné do tohoto zapojiť, pretože tam ide o integráciu. Integráciu, ktorá sa nás týka všetkých a myslím si, že je veľkou škodou, keď sa v Nemecku narodia deti a stále sa pýtajú na svoju identitu, kedy e, sa vrátime, odkiaľ sme prišli a tak ďalej. Mnohé tieto deti nikdy v podstate nevideli Afriku, respektíve tieto títo rodičia si nemôžu dovoliť cestovať do Afriky, alebo je v tej krajine, odkiaľ pochádzajú vojna a tak ďalej. Takže to je jedna vec. A druhá vec, keď sme odišli z našej krajiny, my sme prišli s istou kultúrou, s istými tradíciami. A v rámci bielej spoločnosti je taká tendencia, že keď títo pristahovalci v podstate e, sa pristahujú do inej krajiny, snažia sa vlastne tie tradície si chrániť ešte viac. A je to tak aj s Afričanmi. Sa, samozrejme, že pokiaľ ide o poslúchanie manželov a tak ďalej, musí musí sa toho ešte veľmi veľa urobiť. Jednoducho mali by v podstate povedať, že to, takéto tradície nefungujú, že majú iné možnosti v Európe, ako mali v svojej vlastnej rodnej krajine. Myslím, že tým by som skončila, pretože nemáme toho času veľmi veľa, i keď by som samozrejme chcela eh, vám povedať ešte veľa ďalších vecí. Veľmi pekne ďakujeme. Pán Fotakis, ja si naozaj myslím, že by som mala reagovať na túto otázku v nadväznosti na kvalifikáciu Rómov A my tomu hovoríme, že je to vlastne e, veľká škoda. A vy sa pýtate na to, že ktoré odvetvia sú najrelevantnejšie. Samozrejme, že najrelevantnejším odvetvím je zdravotníctvo. V našich nemocniciach máme veľmi veľa lekárov, ktorí prichádzajú z tretich krajín, ale aj z krajín ako je Polsko, respektíve z východoeurópskych krajín, ktorí pracujú ako zdravotné sestry alebo povedzme aj sestry, ktoré pracujú e, na smeny, to znamená aj na nočné smeny a tak ďalej. O čo tu ide? V prvom rade ide o uznávanie kvalifikácie a toto je naozaj veľmi závažná záležitosť. Je to skutočne reálny problém, nie je to nejaký um, nanútený na prekážka, akým spôsobom v podstate stanoviť istý ekvivalent v nadväznosti na tých ľudí, ktorí prichádzajú z vzdialených krajín, povedzme ako je Mongolsko alebo Vietnam a tak ďalej. Je to dosť veľký problém. A vy veľmi dobre viete, že sme v podstate po mnohých uh, pôrodných bolestiach e, konečne zaviedli istý, istú normu v rámci uznávania európskeho vzdelávania. A ja veľmi úzko spolupracujem e, s generálnym riaditeľstvom pre zamestnanosť, pre sociálne záležitosti, keď sme samozrejme dosiahli dosť e, veľa toho za posledné roky. A ďalej, pokiaľ ide o túto otázku uznávania diplomov, ide tam aj o konst- kontextualizáciu týchto vedomostí v kontexte tej hostiteľskej krajine. V prvom rade samozrejme že tam ide o ten rozdiel v nadväznosti na jazyk, pretože eh, ak pracujete vo vysoko kvalifikovanom na vysoko kvalifikovanom mieste jazyk je mimoriadne dôležitý. Tá presnosť jazyka je veľmi dôležitá. A samozrejme, že aj inštitucionálny rámec je mimoriadne dôležitý, pretože v mnohých prípadoch v podstate tento inštitucionálny rámec je podstatne odlišný. V tejto oblasti Európsky sociálny fond má množstvo akčných um, krokov, ktoré robí a podľa našich odhadov je to 600 tisíc ľudí, ktorí sú buď migrantmi, alebo patria k takýmto e, menšinovým skupinám, ktoré každoročne ťažia vlastne z tohto sociálneho fondu. Ďalšia otázka. Ak takíto ľudia sa chytia do pasce e, pracovných príležitostí, ktoré sú veľmi nízko platené, potom je z toho ťažké sa dostať. Minulý týždeň, minulý mesiac som bol na konferencii OECD v Londýne a pracoval som v pracovnej skupine, ktorá sa zaoberá špecificky touto otázkou. Tam boli ľudia, ktorí v podstate mm, pracujú v mimovládnych organizáciách, sledujú tento problém a hovoria, že títo ľudia častokrát sú jednoducho v pasci e, takýchto nízkoplatených e, miest a častokrát musia pracovať veľmi veľa hodín denne. A ak by v podstate toto odmietli, tak by jednoducho uh, prišli o toto miesto. Ich plat je skutočne veľmi nízky, nemôžu si ale dovoliť využívať isté možnosti v nadväznosti na lepšie pracovné miesto práve kvôli tomu, že pracujú na takomto mieste. Takže toto všetko sú aspekty, ktoré vlastne len prispievajú k tým javom, s ktorými sa stretávame. Veľmi pekne ďakujeme, pán Fotakis. Teraz by som chcela dať slovo pani Brite Thompson, ktorá je poslankyňou a spravodajkyňou, prepačte mi. Ďakujem, e, e, pán Fotáky, za váš príspevok. A teraz by som e, chcela popracovať všetkým prednášajúcim. A poprosila by som teraz prednášajúcich ďalšieho panelu. Najprv je to pani Ml Jensen. Poprosila by som ju, aby prišla za predsednícky stôl. Ďalej pána Kemala Ejupa aby sme mohli otvoriť druhý diskusný panel k praktickým opatreniam integrácie. A potom dostane slovo pani Thompson. Donc nous allons voir maintenant des exemples concrets. Vypočujeme si konkrétne príklady integrácie v jednotlivých krajinách. Si vous voulez vous installer. Très bien. Donc je passe tout de suite la Ako prvej by som rada udelila slovo pani Möller Jensen z Dánskeho strediska pre informáciu a rodovú rovnosť. Bude hovoriť o dánskej integračnej politike. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade ďakujem pekne za pozvanie. Naozaj som sa tešila, že dnes budem môcť tu vystúpiť. Ja som si uvedomila, že budem môcť hovoriť po dánsky, tak to tak aj urobím. Dúfam, že to bude v poriadku. Kvinfos Mentornetværk. Budem hovoriť o sieti Kvinfo. Je to projekt, respektíve program, ktorý e, podchytáva e, kine a porovnáva situáciu týchto žien so e, situáciou žien v Dánsku. Mali sme e, v tom úspech. Môj mentorom je moje humané GPS. Môžem teda povedať, že sme mali s týmto projektom e, úspech, e, pretože sme otvorili týmto ženám cestu na dánsky trh práce. Pritom e, mentory boli veľmi dôležití e, v tomto procese, ale chcela by som najprv vysvetliť, čo vlastne Quinfo je. Quinfo je informačné stredisko, e, ktoré sa zaoberá rodovou rovnosťou. Už v 60. rokoch začala pôsobiť táto inštitúcia. Je to inštitúcia, ktorá podlieha Ministerstvu kultúry v Dánsku máme odborníčky e, v všetkých oblastiach spoločnosti. Zamerali sme sa predovšetkým v posledných 10 až 15 rokoch e, na to, aby sme vypracovali veľmi e, dobré internetové zdroje. Pripracovali sme aj encyklopédiu s životopismi pozoruhodných žien v Dánsku. To sme potom umiestnili na internete. Takisto máme e, web časopis, e, to znamená, že oslovujeme veľmi mnoho ľudí v danskej spoločnosti. Mnoho danských e, žien prináleží tejto inštitúcii, napríklad cez Twitter a podobne. V roku 2003 sme prišli s myšlienkou, ktorá predstavovala istú e, výzvu pôsobiť aktívne e, v tejto sieti a zvažovali sme aj to, ako môžeme aktívne v tejto sieti pôsobiť. Táto Quinfo e, sieť by sa mala prakticky napojiť na trh práce. Začali sme s malými projektami, E, neboli sme známi e, v sfére e, pristahovalcov v Dánsku, ale veľmi rýchlo sme zistili, že mnohé ženy pristahovalky neby sa chceli stať takýmito mentormi. To znamená, že úspech sa dostavil veľmi rýchlo. Dostali sme dokonca dve ceny, boli nám udelené dve ceny dánsky časopis pre ženy nám udelil e, cenu a e, ďalšiu cenu. Dostali sme ešte ďalšiu cenu, ktorá nám bola udelená. Išlo e, predovšetkým o viac ako 5000 dánskych žien pristahovalkyň, ktoré sa E, zúčastnili tohoto e, projektu. To znamená, že sa nám podarilo viac ako 2000 e, párov dať dohromady. Sú, šlo o ženy, ktoré prišli do našej krajiny zo 127 krajín sveta. Sú to, respektíve boli to veľmi vysoko kvalifikované ženy, ktoré získali prácu a to práve vďaka tomu, že boli kvalifikované. Bol to jeden z málo, mála projektov, ktorý e, bol okamžite úspešný, pretože bolo možné e, sprostredkovať e, prácu v rámci úradov práce je možné získať prácu, ale nevždy je to adekvátna práca. V rámci tohoto projektu Quinfo však bolo možné nájsť eh, zodpovedajúcu prácu pre eh, dané osoby, ktorá zodpovedala ich eh, kvalifikácii. Tento projekt bol veľmi užitočný aj pre ženy, ktoré zatiaľ ešte neboli zamestnané, pretože napríklad našu kanceláriu sme zriadovali často v, na sídliskách, kde tieto ženy E, pristahovalky nežijú. Ako náhle e, počuli o tomto projekte, prišli za nami, dostali e, zvaného sociálneho mentora, ktorý im pomáhal v oblasti sociálnych otázok, to znamená nie psychológa, ale vezmeme napríklad ženu, ktorá zatiaľ nebola zamestnaná, alebo e, podobnú situáciu e, bolo ozaj pozoruhodné vidieť, že výsledky sa okamžite e, dostavili. E, mnohí mentori e, to robia dobrovoľne, to znamená, uplatnil sa tu princíp e, solidarity. Bola tu snaha e, tieto ženy uplatniť e, na dánskom trhu práce. Skrátka, tie ženy sa stali zrovnoprávnenými. Tieto hodnoty sme sa snažili zdieľať s ostatnými ženami, ktoré prišli do Dánska z iných krajín. Táto otázka mentorstva je e, niečo, e, čo sa uplatnilo už aj v mnohých veľkých e, podnikoch a firmách. Začalo to v Kanade a my sme túto myšlienku prakticky prevzali. Existujú zmluvy v ktorých e, sa e, zakotví to, aký cieľ chceme dosiahnuť, aké problémy sa vyskytujú. Samozrejme, že sa e, vždycky vytvára akýsi feedback. To všetko je predpokladom preto, aby sme zainteresovali na tomto projekte vysoko kvalifikované ženy v Dánsku. mentory sú podrobení interviu, e, ktoré trvá asi jednu e, hodinu. Je veľmi dôležité, aby e, sme sa tu zamerali vždy na e, jednu e, konkrétnu osobu. Nás e, napríklad nezaujíma to, ako vyzerajú, ako sú oblečené. Mentor sa koncentruje predovšetkým na to, čo si táto žena pristahovalkyňa predstavuje na trhu práce, ako sa chce zrealizovať, aké sú jej sny, čo si ľubuje od nového života v Dánsku máme e, veľmi e, dobre e, vybudovanú sieť. Zamerali sme sa predovšetkým na druhú generáciu žien pristahovalkyň v Dánsku, to znamená žien, ktoré sú veľmi kompetentné. Zo začiatku sa o niečo podobné vôbec nezaujímali, ale ako náhle zistili, že e, je to e, pre nich e, zaujímavé, že môžu pomôcť aj novým ženám, pristahovalkyniam, tak sa tá situácia zmenila. v poslednom čase sme pripravili a vyvinuli aj politické programy 15 vysoko kvalifikovaných eh, žien eh, v oblasti eh, politiky sa skoncentrovalo na túto problematiku aj v Dánskom parlamente a v národnom, národnej kancelárii. Zkrátka, mnohé nové pristahovalkyne by radi urobili kariéru v Dánsku. E, tieto sme teda skontaktovali s našimi mentormi a zamerali sme sa na príklad na také oblasti, ako je storočné e, výročie e, dánskych významných žien, mnohé komunálne ženy e, sa do tohoto, e, ženy z oblasti komunálnej politiky sa do, tejto, e, do tohoto projektu zapojili. Súkromný fond bol ochotný sa napríklad finančne podielať na to, aby niektoré dánske školy s pristahovalcami, s veľkým podielom pristahovalcov, E, boli e, podporované, pretože v rodinách týchto e, pristahovalcov nemali tieto deti, títo mladiství žiadnu podporu. Teraz túto podporu týmto projektom získali vďaka tomuto financovaniu sa nám podarilo tento projekt ďalej rozšíriť. Mám ešte čas k dispozícii? Ďakujem. Myslím si, že v diskusii to budeme môcť ešte doplniť. Určite bude veľa otázok na túto tému. Ďakujem teda za e, túto správu o dánskej skúsenosti. Som presvedčená o tom, že sa vyskytnú konkrétne otázky k tomuto príspevku. A teraz by som poprosila pána Kemala Ejupa, predsedu výboru e, na ochranu e, pred diskrimináciou v Bulharsku.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 Nebudem hovoriť o pristahovalkyniach v Bulharsku. Rovno... Ide mi predovšetkým o e, túto tému. Máme zákon, pracovný zákon e, proti diskriminácii. Neexistuje však žiaden zákon týkajúci sa stimulácie integrácie žien do kultúrneho, respektíve politického života v krajine. 15 žien v Bulharsku e, statisticky nie je podchytených. To znamená, že nevieme, v akých podmienkách žijú a pracujú. Existuje teda mnoho aspektov, ktoré zostávajú nepoznané, pretože tu neexistuje žiadna štatistika a preto neexistuje v tejto oblasti ani žiadna konkrétna politika. Vieme však, že existujú rozličné formy diskriminácie, a to na základe etnickej príslušnosti v súčasnosti v období e, hospodárskej krízy sú pristahovalci skupinou, ktorá je najviac ohrozená. Mnohí pristahovalci žijú v biede. A musia bojovať s mnohými problémami v snahe integrovať sa. Navrhujeme teda, aby sa uskutočnili príslušné kampane, ktoré by v prvom rade v rámci, respektíve v zmysle rodovej rovnosti, poskytli nám potrebné informácie. V národných voľbách v Bulharsku, ale aj v európskych voľbách sa uskutočnila kampaň, ktorá vyzývala tak mužov ako aj ženy z tejto skupiny, aby sa zúčastnili volieb. 40 e, žien máme e, na postoch v rámci e, národných volieb. V bulharskom parlamente máme 20 poslancov, ktorými sú ženy. Predtým sme mali 27 v predchádzajúcom volebnom období, to znamená, že teraz ich máme menej. Etnická menšina je zastúpená iba 1 percentom. Momentálne 17, máme 17 eh, žien vo vláde. Je to prvýkrát, čo sa e, žena stala e, predsedničkou Národného zhromaždenia. Ale e, k tomu nemáme príliš veľa štatistických údajov, pokiaľ ide o etnické menšiny, preto je veľmi ťažké robiť objektívne výnimky týkajúce sa opatrení, ktoré už boli urobené Veľmi často sa schovávame aj za pojem ochrany údajov, pretože niektoré údaje jednoducho nechceme zverejniť. Potrebujeme databanku údajov, aby sme mohli takýmto spôsobom lepšie eh, podkytiť aj právne postavenie eh, žien pristahovalkyň a to e, všetko podľa európskych kritérií. Bez e, štatistických údajov sa jednoducho ďalej v tejto oblasti nedostaneme. Je tu snaha zlepšiť aj e, právne postavenie Rómov. Ovšem Rómovia sami nie sú tiež schopní poskytnúť nám potrebné údaje. 5,6 nášho obyvateľstva pozostáva z etnických e, menšín 0,5 Turkov, 6 e, Rómov, z toho 1,5 žien. Podiel žien je teda väčší ako podiel mužov medzi Rómami. V roku 2007 sme mali 1065 e, žien na 1005 e, mužov. To znamená, že sme mali väčší podiel žien e, pristahovalkyň ako mužov pristahovalcov. Samozrejme, že musíme myslieť aj na oblasť vzdelávania. Je potrebné optimalizovať situáciu v školách. Musíme si uvedomiť, že sa musia zohľadniť predovšetkým potreby detí ale rodičia veľmi e, často nechcú posielať e, deti do škôl. E, často sa stáva, že v niektorých obciach nie sú základné školy. Myslím predovšetkým na oblasť vidieka. Deti preto musia dochádzať do inej obce za školou vyskytujú sa aj jazykové problémy, e, pokiaľ ide napríklad o vyučovanie v materinskom jazyku pre Rómov alebo pre e, tureckých prísťahovalcov. E, štvrtina rómskeho obyvateľstva je negramotná, to znamená nevie ani písať, ani čítať. po páde komunizmu negramotnosť eh, sa ešte zvýšila. Dotknuté sú predovšetkým eh, ženy, podstatne viac než muži, pretože muži sú trochu viac integrovaní do spoločnosti ako ženy. ignorancia a e, negramotnosť je e, tiež e, jednou z hlavných príčin, že tak málo detí chodí do škôl. Je potrebné urobiť špecifické opatrenia v tejto oblasti, aby sa deťom mohla zaručiť školská dochádzka. To je veľmi dôležité pre E, neskoršie možnosti zamestnať sa pre tieto rómske e, deti a mladistvých. Veľmi často odmietajú ľudia zamestnať e, mladých Rómov a to práve kvôli tomu, že majú také zlé, také slabé vzdelanie. Nezamestnanosť sa stala veľkým problémom, predovšetkým u Rómov a to hlavne za posledných 10 rokov. Rómovia nemajú možnosť e, zabezpečiť svojim deťom dobré e, vzdelanie. A tým e, ani príslušný vzostup spoločnosti znevýhodnené sú na trhu práce predovšetkým rómske ženy vzhľadom na ich tradičnú úlohu a postavenie ženy v spoločnosti e, a predsudky. Veľmi často e, bývajú tehotné, majú veľa detí a tým pádom e, nemajú ani žiaden prístup na trh práce, nemajú žiadne informácie o trhu práce. V Bulharsku je situácia taká, že tieto ženy veľmi často dostávajú e, ponuky len na vedľajšie zamestnanie ako nekvalifikované pracovné e, sily s veľmi e, nízkymi vzdami a s, s, nemajú tak povediať žiadne poistenie. žiadne sociálne zabezpečenie. Takisto zdravotná starostlivosť u nich je na e, veľmi nízkej úrovni. Je veľmi ťažké e, dosiahnuť v tejto oblasti vytýčené ciele. Predovšetkým u žien je cena, ktorú e, tu musia zaplatiť veľmi vysoká. Predovšetkým ženy, ktoré sami živia svoje deti, pretože aj úmrtnosť e, žien matiek je veľmi vysoká. Čo sa týka tureckej menšiny, tu vyzerá situácia trochu ináč. Stupeň alebo úroveň vzdelanosti je o niečo lepšia ako u Rómov ale aj tu ešte stále platí mnoho predsudkov, mnohé kliše, ktorými táto turecká menšina trpí. Nemáme dostatok údajov týkajúcich sa e, diskriminácie e, Bulharov s tureckým pôvodom. Aj pokiaľ ide o e, ekonomickú situáciu. Nemáme dostatok e, údajov. 45 rómskych rodín e, žije prakticky z sociálnych podpor. Nevieme však, ako to vyzerá s diskrimináciou Rómov v konkrétnych jednotlivých prípadoch, alebo ako to vôbec vyzerá s so zdravotným e, zabezpečením, predovšetkým e, na vidieku. Vieme, že e, veľmi mnoho mladých žien, dokonca dievčat vo veku od 15 do 18 rokov sa stáva matkami. Je veľmi dôležité, aby tieto ženy získali prístup k informáciám o plánovaní rodiny. Pred eh, desiatimi rokmi Bulharsko začalo s eh, programom, eh, ktorý riadil predstaviteľ z oblasti zdravotníctva. Šlo predovšetkým o zdravotníckú osvetu, o ochranu pred počatím a podobne pre etnické minority, menšiny. Mnohé nemocnice sa však e, v našej krajine zatvárajú. Dochádza k šokujúcim e, prípadom, e, keď napríklad nemocnice sa e, bránili tomu, aby e, prijali pacientov e, Rómov alebo nechali týchto pacientov veľmi dlho čakať a keď prvá pomoc prišla, tak medzi tým pacientom, pacient už zomrel. A to práve kvôli tomu, že táto rýchla pomoc prišla neskoro to všetko e, sú e, záležitosti, ktoré by skutočne bolo možné označiť e, ako kriminálne. Hovorili sme už o jazykových problémoch. Snažíme sa na školách aj na vysokých školách e, upozorňovať e, na e, túto tému diskriminácie, dávať ju do popredia pozornosti. Snažíme sa o to ísť dopredu pozitívnym príkladom. Ďakujem. Pán Ejup, za váš príspevok, za e, vysvetlenie všetkých opatrení, ktoré ste e, urobili. Dovolte mi teraz, aby som e, slovo udelala pani Thompson, aby nám mohla povedať niečo o vlastných skúsenostiach a analýze. Ďakujem pekne. Presvedčili ste ma, že tu máme rôzne skupiny a rôzne výzvy. Situácia v Bulharsku, pokiaľ ide o Rómov, je problematická a je to teda odlišné od tých pristahovaleckých skupín. Tiež má. Eh, Pokiaľ ide o správanie sa um, rómskej menšiny a, a akým spôsobom trpí a, eh, táto menšina rôznymi druhy, druhmi diskriminácie v nadväznosti na spoločnosť. A, eh, mne sa zdá, že Rómovia sú porovnateľní s tým, čo my nazývame domorodým obyvateľstvom, tým pôvodným obyvateľstvom. Napríklad tí, ktorých máme my v podstate v, z Grónska v Dánsku napríklad, oni sú polovníci, sú to kočovníci, to znamená, že nie sú istým spôsobom stabilní, tak povediať a my v EÚ budeme musieť naozaj vynaložiť obrovské úsilie v nadväznosti na integráciu rómskych um, ľudí. A takisto bolo veľmi zaujímavé to, čo ste hovorili o, o úrovni vzdelávania. Vy ste hovorili o tom, že tí mužovia sú lepšie vzdelaní ako ženy, ale na globálnej úrovni sa na to pozeráme a vyzerá, pozeráme sa na tieto všetky skupiny pristahovalcom a máme taký pocit, že tieto mladé ženy sú lepšie vzdelané ako mladí muži. Ide tu o istú feminizáciu e, tohto vyššieho e, vzdelávania na vyššom stupni. Ale tá situácia bohužiaľ nie je rovnaká pre, e, v prípade rómskych žien. A toto myslím si, že je problém ktorému by sme sa mali venovať e, v Európskej únii a prirodzene, že v niektorých nových členských štátoch sme počuli o tom, že vlastne keby sme spočítali všetko toto rómske obyvateľstvo, že by to predstavovalo približne 12, obyvateľ, 12 e, miliónov a 12 by predstavovali napríklad v Bulharsku. Takže tie opatrenia samozrejme e, musia byť odlišné od opatrení, ktoré by sme mali prijať v nadväznosti na mm, novoprišlých, novoprisťahovaných ľudí. Prečo tomu tak je? Pretože e, v 50. rokoch tá situácia bola iná. Bol to e, muž, ktorý sa presťahoval a žena samozrejme ho nasledovala. Dnes je to iné. Všetky tieto pracovné príležitosti v oblasti služieb, v oblasti starostlivosti a tak ďalej, e, tie dnes robia v podstate pristahovalci. V Španielsku je to častokrát tak, že žena sa pristahuje, 10 mesiacov pracuje, a potom má dosť peňazí na to, aby mohla pozvať eh, manžela, otca, deti, ktoré sa k nej pridajú. Takže tá situácia je dosť odlišná od situácie, ehm, ktorá, s ktorou sme sa stretávali predtým. A pravdepodobne sa s tým budeme stretávať stále častejšie v budúcnosti, pretože vidíme eh, vlastne, um, že sa tá situácia vyvíja trošku inak. Napríklad v Dánsku je 20 e, viac mužov, ktorí sa stiahujú do vzdialených oblastí. A veľa mužov nie je spokojných v podstate s tým životom o samote. A samozrejme, že potom si sa snaží si nájsť e, manželku. V Dánsku máme veľmi veľa e, žien, ktoré prišli z Tajska, ktorí dnes žijú v rôznych vidieckých oblastiach a potom v podstate e, sa stávajú opetrovateľkami tých ľudí, ktorí sú starší, respektíve sa vydávajú za mužov, ktorí žijú v týchto vzdialenejších vidieckých oblastiach. A vidíme, že tam ide o ženy, v podstate, ktoré majú veľmi rozličné pozadie, pokiaľ ide o vzdelanie, čo vidíme v Európe. Častokrát sa stretávame v podstate s tým, že ženy nemajú akceptované svoje vzdelanie a minulý rok sme hovorili o Írsku Portugalsku, Dánsku, veľmi veľa východoeurópskych žien z Moldavska, z Ukrajiny a z, novovstúpených e, krajín pracovali ako obatrovateľky v Dánsku, napriek tomu, že mali skutočne veľmi vysoké vzdelanie. My tam hovoríme o premárnení, o škode v podstate, pokiaľ ide o um, ten mozgový potenciál, ktorý uh, máme. Bohužiaľ nebol systém, ako týchto ľudí podporiť v našej krajine. A váš príklad, pokiaľ ide o tieto praktiky, je veľmi dobrý, pretože tam sa naozaj zameriavate na jednotlivcov. V 60. rokoch, keď muži e, sa pristahovávali, migrovali, videli sme milióny, ktorí sa pohli e, z Jugoslávie, z Nemecka a tak ďalej a bolo možné ich masovo integrovať. Ale dnes to vidíme, že tak, že tí ľudia prichádzajú z tých najrozličnejších krajín a majú naozaj podstatne odlišné eh, pozadie, podstatne odlišné vzdelanie a tak ďalej. Čiže potrebné je naozaj sa zamerať na tých jednotlivcov, aké sú ich eh, schopnosti, zručnosti, od a nie na to by, by sme sa mali zameriavať, že odkiaľ prichádzajú. A myslím si, že táto vaša metóda integrácie moderných žien je veľmi dôležitá. Bola by som veľmi rada, keby sa to rozšírilo v Európe a keby to podporovala komisia. Myslím si, že tak isto bolo veľmi zaujímavé si vypočuť, že je dôležité sa zameriavať nielen na trh práce, ale práve tak povedať, ako je možné integrovať tieto ženy do politiky, do politického života. A my sme boli dosť úspešní, pretože veľmi veľa týchto žien bolo potom zvolených u nás do miestných samozpráv. Pretože nemusíte byť občanom v Európe na to, aby ste mohli byť zvolení do miestnej samozprávy. A toto považujem za veľmi dôležité. Takže toľko v nadväznosti na uznávanie vzdelania. A toto je otázka, ktorá skutočne je, stojí pred nami tu v Európe. My by sme sa mali snažiť uznávať um, vzdelanie a mali by sme to rozširovať vlastne aj na ďalšie krajiny, aby ľudia mohli prísť a pracovať. Teraz samozrejme máme um, krízu, ale o pár rokov budeme mať nedostatok pracovných uh, síl v našej krajine. A tá demografická situácia v Európe je jednoducho taká, preto budeme musieť týchto ľudí um, príjmať a naozaj im pomáhať v tom, aby sa integrovali do spoločnosti. Veľmi pekne ďakujem. Ešte mám na vás jednu otázku. V nadväznosti na Bulharsko a Rómov. Vy ste hovorili o istej zmesi Rómov. Je tam nejaké prepojenie, alebo vždy si sa Rómovia vydávajú, respektíve ženia za Rómov. To znamená, že sa tá reprodukcia je v ich komunite len, alebo sa je, ide tam vlastne aj o takéto zmiešané manželstva s bulhármi. Ďakujem, pani Thompson. Rada by som e, teraz otvorila e, diskusiu k rozprave. Rada príjmem e, vaše otázky do diskusie. Najprv od poslancov. Chcela by som privítať pani Krace nech a dala jej hneď aj slovo. Otázky, ktorými sa zaoberáme, sú veľmi dôležité pre európsku spoločnosť. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som e, predovšetkým e, zablahoželať e, tomuto podujatiu a chcela by som sa poďakovať hostom ako aj expertom, ktorí prišli na toto podujatie, aby nám oznámili svoje skúsenosti. Téma, ktorou sa dnes zaoberáme, je veľmi dôležitá aj pre internú súdržnosť a ciele Európskej únie. Ide o spoločnosť s plným e, zamestnaním. Je to tiež veľmi dôležité aj pre politiku sudcedstva, pre naše zahraničné vzťahy. Pretože e, bezpečnosť a súdržnosť veľmi úzko súvisí s politikou, ktorú realizujeme aj voči kandidátským e, krajinám, voči susedným krajinám a partnerským krajinám a takisto aj voči vzdialeným krajinám, e, ktoré sú však krajinami pôvodu mnohých e, pristahovalcov. Boli tu spomenuté takmer všetky etnické e, skupiny, menšiny je veľmi dôležité aj pre všetkých je to veľmi dôležité eh, pre nás všetkých, preto by sme sa eh, mali opierať o texty, ktoré už boli v Európskom parlamente schválené. Ehm, v Európskom parlamente sme mali mnohé eh, texty týkajúce sa Rómov a ďalších etnických menšín. Je parlament takisto sa snaží o určitú kontinuitu. Je treba preskúmať e, niektoré uznesenia, e, ktoré, čo sa už e, uskutočnilo, zrealizovalo, čo nie. Musíme sa skoncentrovať na politické opatrenia, ale musíme tiež vidieť aj politické výsledky. Ďakujem za to, že som mohla prispieť môjim príspevkom. Ďakujem. Pani Jac. Ďakujem. Pokiaľ by sme chceli vyvinúť e, antidiskriminačnú e, stratégiu pre e, ženy etnických menšín v Európskej únii, tak musíme veľmi jasne rozlišovať, o kom hovoríme a o čom hovoríme treba e, zvážiť to, e, kedy tie e, ženy sa pristahovali do Európe. Staršia generácia a mladšia generácia, to sú úplne odlišné situácie. Hovoríme o rómskych ženách, to je, úplne, to je veľmi dôležitá skupina ľudí. Muslimské ženy, to je zase opäť úplne iná skupina. A práve táto rozmanitosť problémov etnických E, menšín je veľmi dôležitá. Chceme byť úspešní v tejto oblasti a úspešne e, napredovať v tejto oblasti, musíme to všetko zohľadniť. Preto je potrebné vyfiltrovať e, tie veľké rozdiely, ktoré sú v týchto špecifikách a čo je spoločným znakom. Moja otázka by preto zniela nasledovne aký prístup e, možno e, zvoliť, ak chceme e, zohľadniť špecifika žien, prisťahovalkyň, etnických skupín. Možno, že by ste nám k tomu mohli niečo ešte povedať. Ďakujem. Ďakujem. Pani Kinios. Toto vypočutie je skutočne veľmi zaujímavé. Veľmi často sme počúvali o tom, že nemáme dostatok e, údajov. Napríklad pán Eju potom hovoril, e, myslím pritom aj na afgánske ženy, ktoré sú e, schované pod burkou. Jednoducho takéto ženy nevidíme, veľmi často sú ignorované A teraz k otázke údajov. Viackrát tu bolo spomenuté, že chýbajú štatistické údaje. Pokiaľ budeme chcieť napredovať, budeme musieť aj túto situáciu podchytiť. Otázka, ktorá tu vyvstáva, je nasledovná. Čo sú e, dôvody, e, ktoré primeli tieto ženy k tomu, aby e, opustili svoju krajinu? akým spôsobom môžeme nájsť odpovede na tieto otázky príčiny e, vysťahovania sa z vlastnej krajiny e, týchto ľudí. Musíme tu rozlišovať, e, či ide o chcené alebo nechcené vysťahovalectvo alebo nútené vysťahovalectvo. A tiež musíme zvážiť situáciu e, európskych e, Rómov. Ja žijem napríklad v Nond, aj tu žije mnoho Rómov a mnoho problémov, e, ktoré z toho vyvstávajú. Musíme si položiť otázku, prečo sú tieto osoby tam a či tam skutočne chcú byť. Rómske ženy a muži, ktoré v týchto oblastiach Európy žijú dobrovoľne v týchto oblastiach alebo nie ako pociťujú túto, e, toto pristahovalectvo, čo sú príštia, prí, príčiny tohoto pristahovalectva do jednotlivých krajín Európy. Pokiaľ nie sú žiadne ďalšie otázky, pán Fotakis, máte otázku? Alebo by ste chceli niečo osvetliť? Ďakujem pekne. Ja som sa chcel vyjadriť k tomu, čo povedala pani Ernst k demografickým otázkam pretože ja sa tým zaoberám. A potom mám ešte jednu otázočku, ak dovolíte. Takže k tomu prvému. Veľmi často tie demografické zmeny dramatizujeme, hovoríme, že to bude mať obrovské dopady na naše, našu spoločnosť. Máme tu hospodárskú krízu, trvá už takmer dva roky a na najbližšie 10 ročie bude potrebné nájsť zamestnanosť, zamestnanie pre našich občanov. Takže vidíme tu rôzne presuny, pokiaľ ide o podniky, vidíte tu podpisy z zmluv, o spolupráci medzi producentami v automobilovom priemysle. Takže dochádza k takejto reštrukturalizácii na trhu a budeme potrebovať nové pracovné miesta, ktoré si budú vyžadovať nové znalosti, nové zručnosti a zároveň mnohí prídu o svoje pracovné miesta. Je ťažké presunúť skrátka e, z toho pôvodného pracoviska na novú pozíciu. Takže všetci všetky tieto znalosti zatiaľ nie sú k dispozícii, ani tí, čo vychádzajú teraz zo vzdelávania, nemajú takéto potrebné znalosti, a, znalosti a zručnosti. Takže to budeme musieť pokryť pristahovalcami. Toto je podľa mňa taká najväčšia výzva na najbližšiu dekádu. Toto je fenomén súvisiaci s demografickým vývojom, ktorý bude mať dopady na trh práce pri najmenšom najbližších 45 rokov. Takže takých viacero fáz tu bude. A teraz k tej spomínanej otázke, tá je trošku provokatívna. Hovoríme o integrácii a v takom prípade vždy najskôr hovoríme, že sa týka tých pristahovalcov, ale zároveň aj hostovskej komunity. Ale keď hovoríme o opatreniach, tak hovoríme iba o tých, ktoré sa týkajú tých pristahovalcov. Nehovoríme nič o tej cieľovej spoločnosti. A moja otázka teda znie, aké opatrenia sa obracajú na tú hostovskú spoločnosť. Pretože veľmi často sa pristahovalci stiažujú, že hoci oni sú vďační za všetko, čo sa pre nich robí, ale že sa to celé deje v určitom váku. Oni sa napríklad učia jazyk hostiteľskej krajiny, hoci nemajú žiaden kontakt s miestnymi. Takže mňa by zaujímalo, či sú to nejaké osvedčené postupy zamerané na tú hostiteľskú, na tú príjímaciu spoločnosť. Ďakujem. <clears throat> Ďakujem, pán Fotakis. Dostávame sa teraz e, k skúsenostiam, ktoré popísala pani Mele Jensen. Poukázala na profesionalizáciu ment- činnosti mentorov. Ako pred chvíľou povedala pani Krace, tým vlastne opúšťame e, skutočný problém a síce, že sa majoritná spoločnosť dostáva e, do kontaktu s menšinovou spoločnosťou, s pristahovalcami veľmi zaujímavý prístup bol aj e, prístup, ktorý spomenul pán Ejub. Ale ako sme počuli, aj tu existuje nedostatok e, údajov. Súvisí to e, so e, situáciou na vidieku a v mestách. Nás by zaujímalo, aké skúsenosti s tým máte. E, Najprv by som poprosila pani Mle Jensen, aby odpovedala na prvé kolo otázok a potom pána Jupa. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som vás najskôr upozornila na medzinárodnú konferenciu, ktorá bola minulý rok v novembri. Informácie k dispozícii v angličtine. Tam sa dočítate o tých výsledkoch a o tých jednotlivých príkladoch tých mentorských dvojíc takže informácie budú k dispozícii aj na webe. Otázka tých údajov. My výsledky interviu dávame k dispozícii. Mentor aj druhá strana sú vystavení interviu asi hodinovému a my máme také takú databázu jednotlivých interviu. My sme ale na začiatku nevedeli, do akých obrovských rozmerov dospeje tento program. Takže to bol len taký určitý nástroj, ktorý sme vyvinuli na vlastné účely. Ale teraz, teraz sa pripravuje táto databáza v takej forme, aby nám poskytla informácie typu, koľko mentorov, koľko účastníkov pochádza z ktorej krajiny, aké sú výsledky podľa krajín. Takže predpokladám, že asi o pol roka vám budeme môcť poskytnúť viac informácií. Je to naozaj jedinečný materiál. Nemám pocit, že by niekde v niektorej krajine mali takéto údaje 6 rokov dozadu, takže my momentálne takéto čo si pripravujeme. Potom tu bola otázka vekovej hranice. Tie osoby majú 25 až 55 eh, rokov, väčšina je však vo veku 30 až 35 rokov, takže toto je akurát ten vek, ktorý je kľúčový pre rodinu, pre uplatnenie na trhu práce, pre spoločnosť. Takže je dôležité, aby tieto ženy boli integrované, aby boli súčasťou spoločnosti. Pani Ernst nás žiadala, aby sme rozlišovali tie jednotlivé skupiny podľa pôvodu. Pre náš projekt, projekt mobilizácie občianskej spoločnosti, je mimoriadne dôležité nerobiť takéto rozdiely, nezameriavať sa na to, odkiaľ pochádzate, aké náboženstvo vyznávate. Dôležité je to zameranie na jednotlivca. Samozrejme, že uznávam, že pre politika, pre poslanca Európskeho parlamentu je naozaj rozhodujúce vedieť, e, odkiaľ to pochádza. Táto diferenciácia je mimoriadne dôležitá, ale ja si myslím, že naša metóda pre naše účely je naozaj vhodná, že nerobíme takúto diferenciáciu. Ja chcem, aby naša inštitúcia bola otvorená pre mladé muslimky, aby tieto neboli uh, Eh, zaškatulkované ako mladé moslimky, aby neboli eh, stigmatizované, aby eh, boli súčasťou nášho programu ako jednotlivci s potenciálom, so svojimi nádejami, snami, túžbami, zdrojmi, schopnosťami. A my chceme, aby boli súčasťou tejto našej inštitúcie, poskytneme im toho mentora a umožníme im stať sa členmi dánskej spoločnosti. Toto je podľa mňa kľúčové v programe určenom na mobilizáciu spoločnosti. A, ale samozrejme, že na vaše účely takáto diferenciácia môže byť výhodná, vhodná. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem. Pán Júb. Prvú iskam do odbore. Predovšetkým by som eh, chcel zodpovedať otázky pani Thompson. Romovia a Turci v Bulharsku prakticky nie sú pristahovalcami. Eh, Turci žijú v Bulharsku, Bulharsku už viac ako 600 rokov, Rómovia dokonca o mnoho dlhšie. Ich eh, integrácia musí zodpovedať e, cielenej štátnej politike. Máme mnoho pozitívnych príkladov v Bulharsku, ale obávam sa, že tých príkladov je viac, ktoré sú negatívne než pozitívne. Takisto tu existuje veľmi mnoho predsudkov. Ak chceme zabrániť diskriminácii, je potrebné sa zamerať predovšetkým na deti a to vo veku, keď chodia do škôlky, aby sme takýmto spôsobom mohli podchytiť ich ďalšie vzdelávanie aj do budúcnosti, pretože práve toto nedostatočné vzdelanie vedie k tomu, že rómske obyvateľstvo je spoločnosťou odmietané. Veľmi často je tomu tak, že mladí e, Bulhári často nechcú e, zdieľať školskú lavicu s rómskymi deťmi. Skrátka, tento diskriminačný e, postoj tu existuje. Rómovia preto zostávajú vo svojej vlastnej komunite. Takisto existuje veľmi málo zmiešaných manželstiev Rómov s Bulhármi. Spomeniem jeden tragický prípad. Pred eh, piatimi rokmi eh, bol alebo sa stal známym eh, jeden mladý pár, podobne ako Romeo a Julia. ktorý sa, mladý muž sa hodil pod vlak a e, e, ten zomrel samozrejme a dievčina je znetvorená na celý e, život a to jednoducho len preto, že sa e, nemohli vziať. Od vstupu do Európskej únie e, sa Bulharsko stalo e, krajinou, e, ktorá je súčasťou šengenského priestoru. E, boli tu obavy, že bulharskí Rómovia vycestujú e, vo veľkom počte e, do e, krajín Európskej únie, ale nestalo sa tak. Prečo odchádzajú Rómovia? Zvyčajne je to preto, aby našli pracovnú príležitosť. Rómske ženy však zostávajú doma a odchádzajú za prácou muží. Teraz e, sa hovorí e, o tom, že e, sa e, e založí e, e, strana mužov, ktorá bude bojovať za emancipáciu žien. Situácia je odlišná aj vo, na vidieku. Tam sa ľudia lepšie navzájom medzi sebou poznajú, nedochádza ani k segregácii v, na, v školách, ani v e, mestách, v obciach. Dôležité je nájsť e, tiež e, pracovné príležitosti pre týchto ľudí, aby ľudia z vidieka neodchádzali, aby sa nezatvárali nemocnice. Chcel by som dodať ešte následovné. V Bulharsku nemáme kočujúcich e, Rómov. E, sú to osoby, ktoré sa zvyčajne usadili na nejakom e, mieste, zvolia si zvyčajne také mestské štvrte, kde je celá infraštruktúra zabezpečená, kde existuje kanalizácia, elektrická sieť a podobne, ale veľmi často sú to e, mestské štvrte, ktoré sú preľudnené. Veľmi často e, si e, budujú Romovia neoficiálne obydlia bez povolení, nerešpektujú proste pravidlá plánovania. Je dôležité podchytiť to aj štatisticky, e, ktoré deti, respektíve koľko detí chodí do školy, e, koľko e, Romov je zamestnaných, koľko nie, koľko poberá podporu. Bez týchto informácií nie sme schopní urobiť potrebné opatrenia. Ďakujem. Ďakujem, pán Ejup. Tým by som eh, chcela uzavrieť eh, druhý diskusný panel k téme eh, praktické príklady integrácie a dostávame sa teraz k záverečnému panelu s prvými politickými návrhmi. Poprosila by som pani Amandine Bach z Európskej lobby žien z Belgická, ktorá prišla k nám na pódium a takisto poprosím aj e, pani e, Bauer a pani Kill Nielsen. V prvom rade by som chcela začať tým, že by som sa chcela poďakovať výboru FAM a správodajkyni pani Parvanovej, ktorá nás pozvala na toto veľmi dôležité vypočutie, i keď je vlastne o správu z vlastnej iniciatívy a keďže sme samozrejme veľmi veľa toho si už vypočuli e, o návrhu politiky, ja skutočne považujem za svoju povinnosť istým spôsobom počiarknúť isté návrhy istých politik, ktoré sú priamo prepojené na súčasnú e, diskusiu v nadväznosti na e, patričné politiky v EÚ. A myslím si, že toto sme si vypočuli dnes do obedu. Nemali by sme samozrejme na tieto návrhy politík e, zabúdať. A chcela by som to trošku prepojiť s tým, čo tu už odznelo. Keď hovorím o súčasnej agende v nadväznosti na politiku v EÚ, bude to mať samozrejme priamy dopad na e, etnickú komunitu v tom širšom rozsahu, ako sme hovorili. Hovorím teraz vlastne o tej stratégii EÚ do roku 2020, pretože to bude vlastne kľúčová stratégia v nadväznosti na ehm, začlenenie ehm, týchto menšín. A dnes myslím si, že je veľmi dôležité v nadväznosti na túto správu e, výboru FEM A pokiaľ ide o akčný plán štokholmského programu, keď hovoríme o e, migrujúcich ženách, toto bude takisto veľmi dôležitým milníkom, pretože tam ide o novú integračnú stratégiu. Integrácia, e, o ktorej sa stále viac a viac hovorí a stále viac máme pocit, že je to vlastne niečo, za čo nesú zodpovednosť jednotlivé členské štáty, ale takisto to nastolilo istý mechanizmus na úrovni EÚ a stáva sa to stále viac a viac predmetom diskusí v rámci EÚ a komisia a ostatné inštitúcie budú zohrávať v tejto oblasti ďaleko väčšiu úlohu. Dnes ráno sme vlastne o tomto nepriamo hovorili, keď sme hovorili vlastne o tom, že ide o proces, ktorý prebieha dvom, obidvoma smermi. A stále viac a viac vlastne zodpovednosti budú niesť aj tieto ženy, pristahovalkyne, častokrát máme tendenciu zabúdať na to, že vlastne tam ide o celú spoločnosť a pán a Fotakis vlastne e, spomínal aj to, že je e, vlastne mm, otázne, prečo nemáme vlastne isté indikátory, pretože e, táto integrácia bola e, vlastne inštrumentalizovaná, tak povedať, ale dnes by sme mali naozaj si vypočuť hlasy a to sme robili dnes do obedu. Mali by sme si vypočuť hlasy tých, ktorí sú, sa aktívne uh, zaoberajú týmito záležitostiami, uh, e, tak povediať, smerom z dola nahor, uh, z tých grassroots. A väčšina z vás pravdepodobne vie, že čo je Európska ženská lobby. My sme vlastne najväčšou organizáciou v EÚ. Máme viac ako 2500 členských organizácií. Za, v podstate fungujeme na základe členstva, ale práve tak samozrejme máme rôzne aktivity na miestnej a medzinárodnej úrovni ja pracujem samozrejme na um, politike azylovej eh, proti um, diskriminačnej a tak ďalej, ale mám kolegov, ktorí pracujú v takých oblastiach, ako eh, násilie na ženách a tak ďalej. Všetky tieto témy sa samozrejme priamo prepájajú na sociálnu integráciu žien z etnických menšín a práve z toho dôvodu by som chcela hovoriť o všetkých týchto oblastiach, nielen o diskriminácii a o pristahovalectve. Aby som vám uviedla istý príklad práce, ktorú vykonávame. Nedávno sme ehm, publikovali publikáciu ochraňovať všetky ženy a keď hovoríme o výskume, samozrejme, že existuje veľmi zaujímavý projekt, eh, ktorý eh, financovalo generálne eh, riaditeľstvo pre výskum. A je tam článok o tomto. A my sme sa skutočne snažili toto navrhnúť ako praktický nástroj bez ohľadu na to, že či pracujete v oblasti rodovej rovnosti, oblasti alebo v nejakej inej oblasti. Naozaj tam ide vlastne o, o také, takú vec, že je nutné v podstate toto zvažovať, tak povedať, a prierezovo. Ďalšou vecou potrebujeme vlastne po, podporovať rozvoj takejto európskej siete e, žien, ktoré sa sem pristahovali. My sme presvedčení, že je to veľmi dôležité a je to vlastne súčasť tohto vypočutia. Veľmi to vítame, pretože sme presvedčení, že hlasy tých, ktorí skutočne poznajú realitu priamo v teréne, že tie hlasy si musíme vypočuť na európskej úrovni a tí, ktorí uh, sa snažia formulovať politiku, by mali priamo uh, počúvať týchto ľudí a nie množstvo rôznych sprostredkovateľov. Každý z nás v našich rôznych lokalitách pracujeme tak, že sa zapáme do istých európskych um, sietí, bez ohľadu na to, že či ste funkcionárom v rámci európskych inštitúcií, alebo ste uh, členom Európskeho parlamentu, alebo ste človekom z praxe. My si myslíme, že toto, táto prierezovosť je niečo, o čom sa častokrát hovorí v akademickom svete, ale ľudia často nevedia vlastne, ako to pretaviť do praxe. Ja by som chcela vlastne počiatnúť niekoľko konkrétnych návrhov a myslím si, že Izabela v svojom prejave o tomto veľmi hovorila a bolo to naozaj veľmi silné, pretože existuje rodová diskriminácia, i keď niekedy máte podobné typy diskriminácie, keď hovoríte povedzme o mm, bývaní, um, ale máte aj špecifické ďalšie typy diskriminácie, pretože vy ste povedzme čierna a žena, vy ste rómka a žena a tak ďalej a tam, tým pádom sa to vlastne ešte znásobuje. Napríklad v Spojenom kráľovstve sa robil veľmi zaujímavý výskum v nadväznosti na čierne ženy a zamestnanosť. Je tam o niekoľkonásobnú diskrimináciu, s ktorou sa tieto ženy stretávajú. A ja samozrejme len počiarkujem rôzne rámce, v ktorých je potrebné to, na tomto pracovať, pretože častokrát v podstate, keď si prečítate tie správy, oni sa nezameriavajú konkrétne na eh, ženy z menšín, respektíve um, ženy z etnických menšín. A práve preto v podstate, keď som si prečítala tú uh, správu, o Rómoch, o ktorej sa v súčasnosti diskutuje v Európskom parlamente, ja si naozaj myslím, že eh, by to mala byť prierezová perspektíva, ktorú by potrebovala táto správa. A ja si naozaj myslím, že aj ženy z rôznych etnických menšín by z tohto mohli eh, profitovať. A toto je správa, ktorá je k dispozícii v súčasnosti na našej webovej stránke. Ešte veľmi rýchlo by som chcela povedať a veľmi vítam um, to, o čom hovorila pani uh, Kratca, pretože pred niekoľkými rokmi existoval síce dohovor viac ako po viac ako 30 rokov a mali sme hlavnú smernicu v nadväznosti na rasové záležitosti, ale na európskej úrovni vidíte, že je potrebné špecifickú pozornosť venovať rôznym skupinám ľudí, žien. Či sú to Rómky, alebo sú to pristahovalkenie, alebo etnick, e, ženy z etnických menšín v tom najširšom slova zmysle. Mnohé z tých odporúčaní, ktoré Izabela dnes do obedu počiarkla, už vlastne sme mali zapracované z našich programov napríklad zbieranie údajov, rómske ženy a zdravotné problémy a tak ďalej. Veľmi veľa rôznych dobrých odporúčaní sme predostreli. A takisto aj to uznesenie v nadväznosti na rómsku populáciu, o ktorej Róm hovorila pani Kraca, je to veľmi užitočná správa. A takisto správa o e, rovnosti medzi mužmi a ženami. A je tam samozrejme aj rodová perspektíva, je to niekedy až zaražajúce. a hovorili sme o tom dosť veľa dnes do obedu, keď rôzne skupiny etnické menšiny, Rómovia povedzme, alebo muslimské ženy a mužovia sa stretávajú e, s diskrimináciou. Oni v podstate sa nestiažujú alebo nevedia, e, ne, nemajú dostatok dôvery v tie miesta, na ktoré by sa mohli obrátiť a nejakú stiažnosť podať. Takže toto sú naozaj výzvy, ktoré, s ktorými musíme niečo robiť a zmeniť e, tú situáciu. A jedna z ďalších vecí, ktoré tu odneli dnes do obedu, máme veľmi mnoho oblastí, v ktorých sa angažujeme, ale teraz budeme musieť spraviť krok ďalej. Budeme musieť naozaj vypracovať konkrétne akčné kroky, konkrétne návrhy, pokiaľ ide o politiku. A Virginia hovorila o tom, že čo potrebujeme urobiť. A to bolo veľmi detailne rozvedené budeme musieť naozaj znížiť e, tú dĺžku obdobia, pokiaľ e, počas ktorého v podstate ženy, e, ktoré sa prisťahovali, nemôžu žiadať o stále pobyt, o stále, teda o povolenie k stálemu pobytu. A toto sú detailné veci, ktoré sú však veľmi dôležité, pretože inak budeme hovoriť len všeobecne. Ale potrebujeme naozaj spraviť krok ďalej od týchto všeobecných vyhlásení. Samozrejme, že niekto tu hovoril veľmi veľa o zbere údajov a o výskume. Nebudem to opakovať, pretože to je základne dôležité, ale máme dosť eh, výskumných výsledkov kvalitatívne aj kvantitatívne. A na toto nemôžeme zabúdať, pretože je jednoducho potrebné sa o tieto výsledky opierať. Máme rôzne um, údaje pozbierané a je tam dôležitý článok 19 novej zmluvy. Nemôžeme jednoducho čakať e, a robiť e, znovu vlastne túto prácu a zberať takéto údaje, pretože myslím si, že tých údajov je dosť. Mali by sme na tom len stavať. A financovanie, financovanie, financovanie, to je základne dôležité, pretože samozrejme, že potrebujeme E, takúto pomoc, pretože to je základne dôležité v čase hospodárskej krízy. A hospodárskú krízu by sme mali spomenúť aj v tejto správe. A pokiaľ ide o tieto ženy z etnických menšín a rómky a tak ďalej, naozaj je veľmi ťažké pre tieto ženy dostať sa k financiám a preto by som sa chcela obrátiť na Európsky parlament a chcela by som eh, ich požiadať, keďže zohrávajú patričnú úlohu, pokiaľ ide o rozpočet eh, Európskeho spoločenstva, aby na toto nezabúdali, pretože je potrebné samozrejme eh, špecifickú rozpočtovú linku vyčleniť pre toto, pretože je nutné, aby sa títo ľudia vzdelávali a tak ďalej. Samozrejme, že tam sa nehovorilo len o vyhodnotení integračného fondu Mali sme tam 2% mimovládiek. Ani jedna z nich nie je eh, vodcovskou, tak povediac. Eh, sú len eh, tými, ktorí vlastne dostávajú isté peniaze na svoju aktivitu. Hovorili sme o tom, že by sme do vnútroštátnej legislatívy mali zapracovať isté veci. Toto veľmi vítame. Bolo to minulý rok Išlo o smernicu o boji proti diskriminácii, ktorá bola veľmi dôležitá. Samozrejme, že Dúfam, že táto smernica um, bude prijatá, pretože momentálne v súčasnosti je na rade. Hovorilo sa veľmi veľa aj o zamestnanosti, o, o reunifikácii rodiny, teda opätovné spojenie rodiny. A o tomto sa bude diskutovať, pretože Európska komisia pripravuje zelenú knihu, takže naozaj e, bude vlastne aj úlohou členov tohto parlamentu, aby zabezpečili, že nebude nejakej nejaká diskriminácia e, na rodovom základe, pokiaľ ide o takéto e, znovu spojenie, znovu zjednotenie rodiny. Pokiaľ ide o azyl, veľmi ťažké v podstate je, keď nemáte právo pracovať a, a keď žijete niekde v veľmi vzdialenej vidieckej oblasti a ste ešte navyše stigmatizovaná z toho dôvodu, že ste čierna, tak to je naozaj veľmi, veľmi komplikovaná situácia. Ale môžem vám povedať niečo o azile a o tom, ako sa to rieši v Írsku násilie proti ženám. To je veľmi dôležitá otázka v nadväznosti na ženy pristahovalkyne. O tom sme častokrát hovorili, ale skôr v tom slova zmysle stigmatizácie. Ale násilie, e, to sa týka všetkých skupín týchto žien. A máte to aj v našej správe, pretože my žiadame smernicu v nadväznosti na boj proti násiliu na ženách a žiadame takisto aj o akčný plán a chceme, aby existovali isté špecifické opatrenia v nadväznosti na ženy stiahovalkyne. Veľmi pekne vám ďakujem. Pani Bach, za to, že ste načrtli tie potenciálne opatrenia, ktoré by sme mohli prijať. A teraz by sme sa chceli rozlúčiť e, s pánom Fotakisom. Ďakujeme vám veľmi pekne, pán Fotakis, za to, že ste s nami zostali prakticky celé dopoludne. A teraz by som chcela dať slovo pani Edith Bauer, ktorá nám predostrie svoju analýzu v nadväznosti na opatrenia, ktoré by mohol prijať Európsky parlament na základe jej správy. Mala by som byť úprimná. Nie je to ľahké takýmto spôsobom zasahovať do tejto diskusie. Naozaj si vážim tú odvahu pani spravodajkyne, pani Parmanovovej, túto otázku nastoli. Nie je to jednoduchá otázka. Už tu bolo povedané, že neexistuje žiadna záväzná definícia národnej, národnostnej menšiny. V každom prípade chcem vás upozorniť na odporúčanie 121 Rady Európy, pardon, 1201, tam je zahrnutá jedna z možných definícií národnostných menšín. A keďže nemáme žiadnu nejakú záväznejšiu alebo oficiálnejšiu definíciu, práve túto definíciu používame v dokumentoch, ktoré sú záväzné. Ide napríklad o rámcový dohovor alebo o Európsku chartu o regionálnych alebo menšinových jazykoch. Máme tu takých 5 črt, ktorými sa vyznačuje národná, národnostná menšina. Poprvé pobyt na území určitého štátu, občianstvo tohto štátu. Toto je problematické. My sme sa tým zaoberali v súvislosti so situáciou ruských menšín v pobaltských štátoch. To len tak na margo. Ďalej, pevné trvalé vzťahy s určitým štátom, zároveň ale dištinktívne charakteristiky kultúrne, náboženstve, eh, jazykové, ďalej postačujúci post E, si počet, ale menší než e, väčšinovej populácie v danom štáte a potom motivácia zachovať ich e, spoločnú identitu, vrátanie kultúry, tradícií, jazyka alebo náboženstva. Takže napriek tomu, že tu máme viac či menej oficiálnu definíciu, Napriek tomu je potrebné si uvedomiť, že niektoré krajiny, ako napríklad Francúzsko alebo Grécko, menšiny neuznávajú vo svojej legislatíve. V Belgicku je situácia úplne odlišná. Tam sa uznávajú národné spoločenstva alebo národnostné spoločenstva, ale nie menšiny. Tieto štáty neratifikujú alebo neratifikovali rámcový dohovor o národnostných menšinách. Z týchto všetkých diskusí vyplýva jedna vec, že hovoríme o dvoch odlišných záležitostiach. Na jednej strane tu máme národné menšiny a potom je tu druhá skupina, to sú ženy pristahovalkyne. A ak dovolíte, vrátila by som sa k eh, správe pána Moraesa z roku 2005 o ochrane menšín a nediskriminačných politikách v rozšírenej Európe. Uznesenie Európskeho parlamentu rozlišovalo jasne medzi rómským spoločenstvom novými imigrantmi, jazykovými menšinami, tradičnými alebo etnickými menšinami žijúcimi na území členského štátu a medzi osobami bez štátnej príslušnosti. Prosím, dám vám do pozornosti toto uznesenie. Ja mám pocit, že ak tieto rozdiely nebudeme mať na zreteli, tieto rozdiely medzi jednotlivými druhmi menšín, tak bez toho uvedomenia si nemôžeme vytvoriť dobrý rámec pre politiku alebo pre odporúčania zacielené pre rôzne menšiny. Pokiaľ ide o tie odporúčania, tie sa naozaj hľadajú len veľmi ťažko, pretože jednotlivé menšiny žijú v odlišných podmienkach, Naozaj nemôžeme porovnávať situáciu fínskej menšiny vo Švédsku so situáciou tureckej menšiny v Bulharsku alebo maďarskej menšiny v Rumunsku, len aby som uviedla zo pár príkladov, je ich naozaj mnoho. Viac než 60 miliónov ľudí v Európe je príslušníkmi nejakej národnostnej menšiny, takže z uvedených dôvodov mám pocit, že si musíme domyť, že sú rôzne typy menšín a musíme k ním takto aj pristupovať. Toto je ten základný prístup, ktorý by som ja odporúčala. Počas tejto diskusie sa mi do uší nedostali otázky rovnosti. Podľa legislatívy takéto subjekty, takéto inštitúcie zaoberajúce sa rovnosťou, rovnoprávnosťou. Tieto by mali poskytovať informácie o rovnoprávnosti, o nediskriminácii a mali by analyzovať situáciu v rôznych krajinách, pokiaľ ide o diskrimináciu. Preto si myslím, že by sme sa mali zaoberať tým, čo tieto inštitúcie naozaj robia. U nás napríklad ten personál nedokáže plniť úlohy pridelené tomuto orgánu národnou legislatívou. Je tam 5 osôb na krajinu s 5 miliónovou populáciou, takže naozaj nie je možné, aby dostali im udeleným úlohám. Ja som sa na touto otázkou zamýšľala a myslím, že takmer každý z predrečníkov poukázal na nedostatok údajov. Áno, máme ščítanie ľudu, ale či sa niekto prizná k príslušnosti k menšine, to je na jeho osobnej voľbe u nás 80 či 90 tisíc osôb uviedlo rómskú príslušnosť. Ale my odhadujeme, že ich je asi 400 tisíc na Slovensku. Toto sa môže stať aj so skupinami pristahovalcov, ak sa rozhodnú, že je pre nich lepšie skryť sa vo väčšinovej spoločnosti, tak skrátka nepriznajú svoj pôvod svoju príslušnosť k menšine. Sú tu ale aj také neoficiálne údaje, ktoré môžeme využiť s pomocou Viedenskej agentúry pre základné práva by sme mohli vytvoriť nejaké európske databázy na prieskum, aby sme mali takýto zdroj údajov, ktoré by sa mohli využívať v ďalších fázach. Toľko teda z mojej strany k tejto téme. Dovolte mi zaželať vám veľa trpezlivosti, ale aj veľa úspechu, pretože tá téma je naozaj mimoriadne zapeklitá. Ďakujem pekne, pani Bauer, že ste nám to takto objasnili. Ďakujem za e, tento príspevok a za to, že ste to spojili s tým, o čom sme dnes diskutovali. Teraz by som slovo udelila pani Nielsen a ja by som sa chcela poďakovať pani Parvanovej za to, že zorganizovala toto vypočutie. Určite sa budeme e, zaoberať ďalej touto otázkou nie je možné toto všetko podchytiť. Musíme hovoriť o rodinách, o spoločenstvách, ale jediný spoločný bod, ktorý e, tu dnes, pokiaľ hovoríme o e, ženách, predovšetkým diskriminovaných ženách, e, musíme tiež povedať, že ženy sú dvojnásobne diskriminovanou skupinou predovšetkým pokiaľ ide o e, pristahovalcov a etnické menšiny. Pokiaľ hovoríme o e, Rómoch a o pristahovalcoch. Ja prichádzam z e, regiónu vo Francúzsku, e, kde ich máme dosť. 25. marca e, bolo schválené v parlamente uznesenie, E, k druhému e, rómskému e, samitu, Európskemu samitu v Kordobe. Je zaujímavé, že sa táto otázka nepodchytila v tomto uznesení, aj keď sa naša politická skupina o to snažila. Existuje tu špecifický prístup, ktorý potrebujeme, hlavne pokiaľ ide o ženy. Diskriminácia rómskych žien sa týka predovšetkým e, práva na vzdelanie, na zamestnanosť. E, to špecifické, pokiaľ ide o diskrimináciu rómskych žien e, v sektore zdravotnej starostlivosti, je to, že jedna z dvoch rómskych žien sa podrobila e, potratu teda do veku do, do 22 e, rokov. Iba 10 e, žien využíva možnosti antikoncepcie. Tiež sa hovorilo o tom, že rómske deti sa veľmi často vyučujú spolu s postihnutými, respektíve retardovanými deťmi prístup e, k zamestnaniu, e, takisto obťažovanie alebo šikanovanie v zamestnaní. To je niečo, čo mu sú rómske ženy veľmi často vystavované. Veľmi často dochádza tiež k diskriminácii kvôli e, ich príslušnosti e, k rómskej, teda etnickej menšine. Pevne verím, že e, budeme môcť ešte diskutovať o všetkých tých problémoch, ktoré tu boli spomenuté. Chcela by som však naznačiť e, niektoré možnosti, e, ktoré by mohli prispieť k riešeniu týchto problémov. Bolo by dobré, pokiaľ by sme požadovali špecifickú politiku zameranú na rómske ženy v, pokiaľ ide o e, zdravotnú starostlivosť, mali by sme sa snažiť predovšetkým o odbúranie predsudkov, e, predovšetkým e, v oblasti opatrovateľskej e, služby. Veľmi často to má dramatické e, dôsledky na e, zdravie v oblasti verejnej správy potrebujeme takisto, ako aj v oblasti zdravotnej spravodlivosti, e, tlmočníkov, e, aby sme mohli komunikovať e, s romským obyvateľstvom. Veľmi často dochádza k neželaným potratom. Dochádza k porušovaniu ľudských práv. A to e, e, nútenou e, sterilizáciou e, rómskych žiel. V niektorých krajinách sa to už odstránilo, ale ešte stále to v mnohých e, krajinách pretrváva. Je dôležité, aby krajiny, ktoré boli dotknuté nútenou sterilizáciou, aby e, tieto e, krajiny uskutočnili e, vyšetrenie e, tejto problematiky. Je dôležité, aby sa učinilo e, za do spravodlivosti týmto rómskym ženám, aby boli obete patrične odškodnené. Je dôležité, aby v Európe vládla spravodlivosť. Rómske ženy sú tiež zraniteľné, pokiaľ ide o to, že sa stávajú veľmi často obeťami e, obchodu s ľuďmi alebo sa, e, sú obeťami nútenej prostitúcie. E, parlament schválil uznesenie, ktoré sa týka situácií v oblasti ľudských práv v krajinách Európskej únie hlavne pokiaľ ide o obchod s ľuďmi. Táto situácia sa musí e, zlepšiť. Je dôležité, aby predovšetkým mladé e, dievčatá e, dostali príležitosť k vzdelaniu. To je predpoklad pre ich emancipáciu je tiež e, dôležité, aby sa e, uskutočnili zmeny e, v štátnej správe, predovšetkým obete, ktoré sa stali obeťami určitých útokov násilia. Tieto obete sa veľmi často nesťažujú. Musí sa však situácia v verejnej správe tiež zlepšiť. Musíme byť tiež obozretní aby nedochádzalo k e, umelo náranžovaným e, sobášom mladých e, ľudí v týchto etnických menšinách. Budem pokračovať. Rodová rovnosť. K tejto problematike mám niekoľko konkrétnych návrhov Napríklad by bolo možné e, zriadiť e, inštitúciu, ktorá by sa zaoberala e, problémami rómskych žied v Európskom inštitúte pre rodovú rovnosť. Bolo by veľmi zaujímavé, keby sa tu zriadilo oddelenie, ktoré by sa zaoberalo konkrétne rómskou otázkou, hlavne pokiaľ ide o chýbajúce štatistické údaje Takisto by sa mal vytvoriť post na zabezpečenie práv e, Rómov, predovšetkým rómskych žien. Takto by bolo potom možné účinne e, kontrolovať e, európske nástroje, ktoré sa používajú predovšetkým pre zmenu situácie žien etnických menšín. Takýto nástroj by bol e, veľmi dôležitý pre rómske ženy. Takýmto spôsobom by bolo možné uznať ich európske občianstvo a e, slobodu pohybu v 27 krajinách e, Európskej únie. Chcela by som zdôrazniť predovšetkým organizáciu rómskych žien napríklad Európske fórum e, pre e, rómske e, ženy, ktoré by malo byť začlenené do oblasti politiky a politických návrhov. Ďalej je to otázka financovania romských skupín. To všetko je potrebné do našej činnosti zapracovať. Ďakujem. A teraz by sme poprosili e, pani e, Parvanovú, ktorá je spravodajkyňou. Chcela by som sa e, tiež poďakovať e, za toto podujatie. Ďakujem, pani predsednička. Samozrejme, že je to veľmi závažná téma. Pani Bauerová to už e, povedala, to platí pre nás všetkých. Potrebujeme veľa odvahy. pokiaľ ide o tie výsledky, ktoré sme doteraz dosiahli. Samozrejme, že pre mňa toto neznamená, že tu by um, chýbal nejaký signál patričného prístupu a úmyslu a politickej vôle tieto veci riešiť. I keď samozrejme toto nie je prekážkou, myslím si, že dnes sme si vypočuli stanovisko a názory ľudí z parlamentu aj e, z iných e, zložiek a je veľmi dôležité, pretože naozaj je potrebné v podstate začať riešiť z hora tie veci, ktoré sú dôležité pre ľudí priamo v teréne. A pravdepodobne budeme úspešnejší. Ďakujem vám veľmi pekne za všetky tie vynikajúce nápady a myšlienky. E, poznamenali sme si to a na začiatok by som sa zmienila o niekoľkých veciach. To znamená, že je to vzdelávanie, e, bývanie, um, zdravotná starostlivosť, inštitucionálna záležitosť, financovanie je samozrejme mimoriadne dôležité a chudoba je jedna z najdôle, jednou z najdôležitejších problémov. Vítam to násilie, um, nútená prostitúcia, nútená práca a tak ďalej. A samozrejme, navyše je to hospodárska kríza, ktorá v podstate nejakým spôsobom um, likviduje tento prístup e, individuálny k týmto menšinám v nadväznosti na tú perspektívu finančnej a hospodárskej krízy. Prirodzene, že existujú rôzne menšiny, existujú rôzne skupiny, niektoré z nich sú dobre etablované a majú aj historické pozadie, sú iné, ktoré um, predstavujú tie skupiny, ktoré uh, sú novoprišelci ktorí pozostávajú z novoprišelcov. A samozrejme, že tá agenda týchto menšín je rôzna. Častokrát sú to menšiny, z ktorých tie ženy skôr hľadajú prácu. Niekedy sa stiahujú celé rodiny, niekedy sa stiahujú hlavne muži. Ale to neznamená samozrejme, že tieto rozdiely by mali predstavovať aj rozdiely eh, v našom zaobchádzaní, že by to mal byť rozdiel, pokiaľ ide o tolerantnosť, rozdiel, pokiaľ ide o nediskrimináciu. My chceme rovnaké zaobchádzanie s každým v EÚ. Každý by mal mať rovnaké práva, aspoň rovnaké práva. A keď začneme s tými najzávažnejšími problémami a riešiť ich jeden po druhom, keď máme samozrejme Ehm, národné vlády, ktoré sú veľmi citlivé na túto otázku definovania toho, čo je vlastne etnická menšina. Pravdepodobne sú tam politické, historické dôvody, ktoré tu zohrávajú istú úlohu, ale prirodzene, že ehm, rodová rovnosť, to by malo byť napríklad ehm, hodnotou, ktorá je nám všetkým spoločná a pravdepodobne by sme sa mali zamyslieť na dopad istých vecí pravdepodobne. Potom budeme schopní navrhnúť tie úspešné dobré praktiky. Takže vám všetkým ďakujem. A poznamenali sme si všetko a budem sa samozrejme potom spoliehať aj na vašu spoluprácu a tým sa budeme snažiť samozrejme vám do 16. ak sa nemýlim, túto správu už do 16. apríla túto správu odoslať a vaše príspevky budú pre nás mimoriadne cenné. Veľmi pekne vám ďakujeme. Ďakujem, pani Parvanová. Zhrnuli ste to, čo pre vás vyplynulo e, z tohoto vypočutia počas dnešného dopoludňa. A ja by som sa rada pripojila k slovám e, vďaky všetkým tých, ktorí sme si vypočuli. Ide o tom tému, e, ktorá e, znamená, že musíme budovať predovšetkým na tom, čo e, existuje, predovšetkým v oblasti európskeho zákonodárstva. Budeme sa musieť postarať predovšetkým o to, aby e, bolo toto zákonodárstvo skutočne aj uplatňované, a to vo všetkých členských krajinách EÚ. Už aj to by bol jeden obrovský krok ktorý by sme urobili. Viacerí z vás spomenuli, že potrebujeme viacej štatistických údajov. Ja si však myslím, že by sme sa mali sústrediť predovšetkým na konkrétne opatrenia a kroky, pretože všetci zúčastnení vo výbore za rodovú rovnosť a práva žien e, sa zasadzujú za to, aby tieto e, nerovnosti boli odstránené vyriešené. Sociálna e, súdržnosť, e, horizontálny prístup e, na riešenie určitých problémov, to všetko sa mi zdá byť veľmi dôležité. Taktiež som zaznamenala, že sociálna nespravodlivosť, nespravodlivosť sa veľmi často sústreďuje na určité osoby. Vzdelávanie a informácie e, sú kľúčom na zmenu tejto situácie, ale aj e, zdravotná starostlivosť, začlenenie prostredníctvom trhu práce. Ďakujem teda e, za vašu účasť, ďakujem všetkým expertom, ďakujem všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí sa tohoto vypočutia e, dnes do poludnia zúčastnili. Želám všetkým veľa úspechu a veľa odvahy do vašej budúcej činnosti. E, pani Parvanova, takisto ďakujem nášmu sekretariátu a tlmočníkom, ktorí nás prevádzali počas dnešného dopoludnia.